Good morning, everybody. Can I ask you to take your seats? Dobrý deň, poprosím vás, aby ste sa usadili. Otváram dnešné predpoludnejšie zasadnutie. Je to druhý deň zasadnutia výboru REGI vo februári. Našim prvým bodom dnes je preskúmanie implementačnej správy nelegislatívnej o implementácii tematických, tematického cieľa konkurencieschopnosť malých a stredných podnikov. Správa sa sústredí na hlavné problémy s implementáciou tematického cieľa 3 a takisto analýzuje implementáciu synergií a pravidel ktoré umožňujú synergia správa, hodnotí, aký úspech mal tematický cieľ 3 a um, skúmajú sa investičné priority, ex ante kondicionalita a kritéria plnenia. Pani Damato, spravodajkenia v novembri, predstavila uh, prípravu správy a dnes predklada návrh správy v štvrtok 25. februára napoludne bude lehota na predkladanie pozmeňovacích návrhov a hlasovať sa bude na zasadnutí v apríli vo výbore. Máme na toto čas do 10. na túto správu. Neviem, ako to bude, ale možno budeme musieť eh, skrátiť trochu čas rečníkov a takisto sme dnes dostali tento briefing od nášho výskumného útvaru. Ďakujem veľmi pekne. Dostávame to v ten správny čas, keď diskutujeme o malých a stredných podnikoch. Pani Damato, máte slovo, nech sa páči. Môžete predstaviť správu. Ďakujem, pani predsednička. Ďakujem všetkým kolegom a kolegyňam za to, čo, e, za to, že môžeme vo výbore e, hovoriť o tejto dôležitej téme malé a stredné podniky. Ďakujem takisto tieňovým spravodajcom, ktorí od začiatku boli e, veľmi kooperatívni. Táto správa hovorí teda o malých a stredných podnikoch, ktoré sú veľmi dôležité pre regióny Európy, či už ide o zamestnanosť alebo konkurencie, schopnosť celej Európskej únie. Inštitúcie EÚ, najmä Európsky parlament, majú veľkú zodpovednosť v tomto zmysle. Nie je náhoda, že pod záštitou schopností malých a stredných e, podnikov na roky 14 až 20 bolo vyhradených 63 miliard e, cez štrukturálne fondy a cieľom je vytvoriť 400 tisíc nových pracovných miest a tým pomôcť E, malým a stredným podnikom, vrátanie družstiev a e, sociálnych podnikov. Tematický cieľ 3, e, implementáciu analýzujeme v tejto správe, je v tomto kontexte veľmi dôležitý, pretože všetko sa to sústredí práve na podporu podnikania, na rozvoj nových biznis modelov a takisto na vytvorenie nových služieb, ktoré budú podporovať rast na medzinárodných aj národných trhoch. A tento tematický cieľ dostal e, financie e, vo výške 94 miliard, a keď zahrnieme aj spolufinancovanie na národnej úrovni. Parlament zdôrazňuje, že malé a stredné podniky predstavujú dôležitý pilier európskej ekonomiky a majú obrovský e, potenciál tvorby pracovných miest. A toto všetko e, vlastne zdôrazňuje e, e, táto správa. Je to prierezová téma, ktorú stále zdôrazňujem a hovorím o všetkých aspektoch, ktoré bránia efektívnym a udržateľným investíciám v tejto oblasti, napríklad nezaplatené fondy, a nezaplatené faktúry napríklad. Je to predpoklad na to, aby sa naozaj tie európske fondy využívali a takisto zapojenie e, stakeholderov na, e, na e, regionálnej úrovni a lokálnej úrovni, to sú takisto dva dôležité body, ktoré spomínam v správe. Ďalšia problematika je princíp partnerstva. To sa často aplikuje iba formálne a tým nám unikajú mnohí potenciálni ekonomickí aj sociálni partnery, ktoré sú dobrý, dobre zakorenení na sociálnej a regionálnej úrovni a dobre poznajú podmienky podnikov. No a v tejto oblasti a v, tejto, v tomto období musíme hovoriť v súvislosti s týmito podnikmi aj s migračnými problémami, pretože malé a stredné podniky sú právo, práve často v tej prvej línie, ktorá musí riešiť migračné toky. A tu zároveň sa skrýva aj e, inovatívna kapacita v tradičných kontextoch. A v tejto správe e, sú zakorenené aj princípy obehovej ekonomiky, aby sme podporili udržateľný hospodársky rast. Mali by vznikať kvalitné pracovné miesta. E, musíme samozrejme brať do úvahy nedávne rozhodnutia cop 21 v Paríži. v tematickom cieli 3 by sa toto všetko mohlo zohľadňovať. Tie veci, ktoré vlastne budú mať dopady na svetovej úrovni. Európa nemôže v tomto zaostávať. Vaša spolupráca bola doteraz vždy e, konštruktívna a ja ďakujem za všetky pozmeňovacie návrhy, ktoré prišli a prídu. Ja ich e, zapracujem, pokiaľ to bude možné a maximálne ich využijem v tejto správe. Ďakujem. Ďakujem. A teraz dám slovo kolegom a kolegyňam. Pán Čiku, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pani predsednička. Chcem sa poďakovať pani poslankyni Damáto. Jej správa je pozitívna a týka sa naozaj bodov, ktoré si vyžadujú pozornosť. Predtým eh, pred touto správou prišla eh, takisto dôkladná výmena informácií medzi eh, pani Damato a tieňovými spravodajcami. Pán Van Nistelrooy je môj koordinátor a my už sme mali možnosť sa vyjadriť k oceku 4 v správe tam iba stručne sa spomína prístup k úverom malých a stredných podnikov. A ja sa domnievam a chcem zdôrazniť, že táto téma je veľmi dôležitá, je to priorita a bol by som rád, keby e, bol osobitný e, odsek e, venovaný iba tejto téme, pretože konkurencieschopnosť malých a stredných podnikov závisí od primeraného toku úverov smerom k týmto podnikom. Vieme veľmi dobre, že malé a stredné podniky trpia viac než všetky ostatné eh, krízou a takisto procesy eh, požičiavania eh, sa dotýkajú najviac týchto malých a stredných podnikov. 30 podnikov nezíska úver, pretože banky im ho nedajú a E, regióny takisto nemajú nástroje na to, aby pomohli malým a stredným e, podnikom. A takisto chcem ešte povedať, že jeden veľmi dôležitý bod je internacionalizácia malých a stredných podnikov. My vieme veľmi dobre, že vnútorný trh e, stagnuje a malé a stredné podniky potrebujú Ehm, sa udržať, potrebujú udržateľné finančné prvky, musia mať dobrý manažment, e, tak aby mohli e, rásť a preto potrebujú tento proces e, internacionalizácie. A toto by sa tu malo spomínať. 25 malých a stredných podnikov ehm, máme na um, vnútornom trhu, ale e, iba 13 z týchto malých a stredných podnikov je aktívnych mimo EÚ na medzinárodnom trhu. A ešte uh, jedna vec, ktorú som už uh, povedal, uh, priame a nepriame financovanie. Uh, malé a stredné podniky dnes uh, realizujú veľké projekty, ale majú veľké ťažkosti uh, získať financie. Ďakujem za túto dobrú správu, má dobrú štruktúru, dobrý prístup, ale chcem ešte, aby sa tu e, uviedli e, osobitné odseky, ktoré by spomínali tieto dva veľké aspekty a dôležité aspekty, ktoré som spomenul. Ďakujem. Pán Streleč? Zahvaljujem na riječi, gospođo predsjednice. E, evo, prvo zahvalio e, kolegici Damato na Chcem sa poďakovať kolegyni Damato za konštruktívnu spoluprácu. Naša spolupráca bola veľmi dobrá. A Súhlasím s tým, samozrejme, že malé a stredné podniky sú chrbtovou kosťou hospodárstva EÚ a preto sa musíme zasadzovať neustále za ich väčšiu konkurencieschopnosť a v Európskej únii práve prebiehajú rokovania o niektorých dohodách o voľnom obchode a v tomto kontexte musíme myslieť na malé a stredné podniky, aby vedeli obstať na globálnom trhu. Som veľmi spokojný s tým, že kolegyňa Damato už v návrhu stanoviska spomenula obehovú ekonomiku a uviedla to ako jasný základ e, na ďalší rozvoj konkurencieschopnosti a na vytváranie pracovných miest, pretože malé a stredné podniky samozrejme vytvárajú pracovné miesta, ale obehové hospodárstvo eh, potrebuje inovácie. Tam sú potrebné nové biznis modely, napríklad zhodnocovanie a opätovné využívanie prístrojov, eh, oprava eh, prístrojov. To sú oblasti, ktoré sa takmer stratili v posledných desaťročiach. Malé a stredné podniky rozvíjajú aj lokálne hospodárstvo a e, práve tam je potrebné využiť celý potenciál obehového hospodárstva. Ďalšia vec, ktorú chcem zdôrazniť, malé a stredné podniky potrebujú definitívne zjednodušený prístup ku kapitálu a tam práve i musíme odstraňovať prekážky z cesty. <coughs> Najmä pokiaľ ide o prístup ku komerčným úverom a prístup k štrukturálnym fondom. Potrebujeme platformu, na ktorej by sme mm, si mohli zúčastnení vymieňať osvedčené postupy na podporu malých a stredných podnikov z posledného programovacieho obdobia. No a takto sa dá pomôcť novým startupom, novým podnikom, aby sa dostali na trh. Ešte jedna vec, ktorá by mala mm, sa jasne objaviť v správe. Vzdelávací systém by mal čo najskôr začať podporovať podnikateľstvo, podnikateľského ducha, mm, tematizovať túto oblasť, aby mladí ľudia s tým už vyrastali, aby vedeli, e, že môžu dosiahnuť úspech, že môžu podnikať a ako. A takisto by mali vedieť, ako majú e, vytvárať, pardon, využívať štrukturálne fondy e, Európskej únie. Keď sa pozeráme na štatistiky, vidíme, že ženy nie sú dostatočne zastúpené medzi podnikateľmi. Toto by takisto správa mala spomenúť. Mali by sme sa postarať o to, aby e, ženy boli lepšie zastúpené v podnikateľskom svete. Na to je potrebné ale odstraňovať prekážky, ktoré existujú, ktoré odrádzajú ženy od vstupu do e, podnikateľského sveta a sú tu aj určité finančné prekažky, ktoré ženám bránia v tomto. Ďakujem. Teraz e, pán Jakovčič mene pána Austrievičusa, ktorý je tieňový spravodajca. Petra sa nemá, pa ću ja nekoliko rečenica. Ďakujem pekne za slovo, pani predsedajúca. Ja budem hovoriť miesto pána Osloviča, ktorý tu dnes nie je prítomný aj za skupinu ALDE. Pani Damato už vykonala naozaj vynikajúcu prácu a dovolte, aby som ešte pripojil niekoľko ďalších myšlienok k tejto správe. Prvé sa týka zapojenia malých a stredných podnikov do toho, čo my nazývame digitálneho veku. To sa dostatočne správe neuvádza alebo nezdôrazňuje, mali by sme zdôrazniť, aké dôležité je zapojiť malé a stredné podniky do všetkého, čo sa týka digitálneho rozvoja digitálneho priemyslu. Je tu množstvo príkladov dobrých osvedčených postupov, ale ja by som chcel možno pripomenúť spravodajkyni, aby to viac vzala do úvahy a aby tieto nové prvky v ekonomike zohľadnila viac, pretože tie hrajú veľmi dôležitú úlohu a môžu naozaj pomôcť malým a stredným podnikom. Tiež treba zdôrazniť eh, potrebu spolupráce malých a stredných podnikov s miestnymi a regionálnymi orgánmi. A ako výbor REGI my nám teda záleží na tom, čo môžu urobiť hlavne miestne a regionálne orgány prospech malých a stredných podnikov pretože mesta a regióny sú veľmi dôležité práve pre tieto podniky a oni sú rovnako oni dôležití pre rozvoj obcí. Potom by sme mali vytvoriť sieť malých a stredných podnikov na miestnej, regionálnej aj celoštátnej, dokonca aj európskej úrovni. Takéto rôzne siete už existujú, ale tiež to treba zdôrazniť, lebo podľa mňa to je dôležité. Práve prišiel pán Ostrovičí, ale ja myslím, že ja som už e, povedal aj to, čo mal povedať on, teda som za neho vykonal prácu. Ďakujem. Ak ide o šampanské, ja som pripravený e, pridať aj celú škatulu. Ako aj k, pripojiť teda k stolu regionálneho rozvoja. Pokiaľ ide návrh správy vo, zlepš- vo posilnenie v kompetencií malých a stredných podnikov, ja som viac ako vďačný za mm, plodnú spoluprácu aj s spravodajkyňou a potom, čo som si vypočul, všetky argumenty, niektoré z aspektov Ehm, by tiež ešte mohli byť e, zvážené a toto je vlastne štandardný e, spôsob e, to prípravy veľmi dobrej správy a myslím si, že bolo by dobre, keby sa spomenuli niektorých z prvkov a by sa teda venovala našim pozmeňujúcim návrhom, napríklad e, keď voláme po posilnenej koordinácii a konzistentnosti všetkých európskych investičných politík, mali by sme možno že spomenúť aj úniu kapitálových trhov, to je veľmi dôležitým novým e, pilierom investičného plánu komisie pre podporu e, pracovných miest a rastu v Európe a takisto, aby sa riešil problém s nedostatkom investícií Myslím si, že týmto by sme zabezpečili jasnú cestu pre potrebný kapitál, ktorý potrebujú malé a stredné podniky a neustále sa s tým potýkajú. Takisto je potrebné hľadať rôzne diverzifikované zdroje financovania a odstrániť rôzne neodôvodené bariéry, poskytovanie financií a treba podporiť cezhraničné investície. Všetky tieto prvky sú veľmi dôležité pre investície a biznis a posilňujú podnikateľské prostredie pre malé a stredné podniky, ako aj ostatné podnikateľské subjekty. Ďalej, pokiaľ ide o digitálne zručnosti, tak digitálny priestor sa výrazne mení, menia sa aj e, zručnosti, ktoré sa vyžadujú od pracovného trhu a nie je dostatok ľudí, ktorí majú tieto digitálne zručnosti, odpovedme si to otvorenie, čiže je treba prijať určité iniciatívy, aby sa digitálna časť e, stala súčasťou vzdelávacieho systému a teda je potrebné upraviť vzdelávací systém na potreby pracovného trhu. Tiež by sme mali e, volať potom, aby sa pripravil dobré vzdelávanie a rekvalifikačné kurzy pre e, tých, ktorí sú zamestnaní, tak aby e, držali krok s vývojom aj tým pádom aj svoju možnosť sa zamestnať. O ďalšie je sociálna ekonomika, sociálne hospodárstvo, sociálne podniky to je otázka, ktorá e, sa týka veľkého množstva komerčných aktivít, poskytovanie množstva produktov a služieb e, v spoločnom európskom trhu, pričom sa, vytvo- sa vytvorili milióny pracovných miest. Mali by sme podporiť šírenie poznatkov o sociálnom hospodárstve. Tiež je treba podporovať e, aj sociálne podniky, e, inkubátory a urychlovače a rôzne mechanizmy posilnenia a urychľovania. Ešte mali pripomienka k miestnym a regionálnym orgánom, aj keď je to síce zohľadnené v správe, ale potom, keď som si vypočul um, spätnú väzbu od um, miestnych a krajských orgánov sa zdá, že oni sú zohľadnení alebo spomenutí v stanovisku do, dostatočne z hľadiska svojej úlohy, ktorú vykonávajú. A oni, sa, oni sú akoby skôr zúčastnenou stranou než partnerom. A je treba mm, z nich urobiť partnerov tým spôsobom, že sa s nimi bude konzultovať v správnom čase a správnym spôsobom. Takže keď by sme toto dosiahli, tak by sa nám, vážení kolegovia, podarilo dosiahnuť zlepšenie konkurencie schopnosti malých a stredných podnikov veľmi dobrým spôsobom v krátkom čase. Predsedajúca ďakujem pekne. Teším sa, že aj tieňový spravodajca prišiel na čas. Teraz má slovo pani Tomašič. Ďakujem pekne. Ja by som sa chcela poďakovať pani Damanto za veľmi dobrú správu aj za účinnú spoluprácu, ktorá naozaj viedla k veľmi dobre štrukturovanej správe. Ehm, naša skupina e KR podporuje túto správu, len my sme chceli poukázať na to, čo si myslíme, že je hlavným problémom malých a stredných podnikov, administratívna záťaž, zložitosť e, s mechanizmom pomoci, štruktúrálny systém, legislatíva, štátna pomoc je všetko zložité. Myslíme si, že by sa dal problém vyriešiť, keby sa plne zakomponovala kohezná politika, lepšia iniciatíva, lepšia spolupráca medzi rôznymi fondami programy, podpora budovania kapacít verejných orgánov a spoločné eh, postupy s zúčastnenými stranami, ďalej dobre načasovanie e, aj príslušnej legislatívy pre malé stredné podniky, coaching a takisto aj potom posilňovanie po financovaní malých a stredných pod, podprojektov, malých a stredných podnikov. Predsedajúca, ďakujem pekne. Teraz pán Kosolino. E, Kocolino, už len stručne. Je tu pozit- výsledok pozitívnej práce. Pracovali sme na tom za posledné týždne a myslím, že teraz je to veľmi vyvážená správa a poukazuje strategickú myšlienku, že malé a stredné podniky by mali byť e, to, na čo by sme sa mali sústrediť, ale tiež sa e, poukazuje na podporu malých a stredných podnikov a najväčšia podpora pochádzajúca zo štrukturálnych fondov, tá je, tu je možné zlepšiť. Tiež e, je možné um, zabezpečiť lepší a ľahší prístup aj k požičkám, štandardným požičkám cez banky. E, myslím si, že to je ten najväčší problém v Európe, v niektorých, aspoň v niektorých e, častiach Európy Tiež treba zabezpečiť e, lepšiu správu vecí verejných, e, transparentnejšiu a to musí tiež lepšie reagovať na potreby malých a stredných podnikov. niekedy sú množstva verejných peňazí len na účtoch a nie sú použité alebo sa ne, neuvoľňujú, takže tam by sa tiež e, mohla situácia zlepšiť. Ja by som sa ešte chcela vrátiť k otázke sociálnej inovácie. E, to je vec, e, na ktorú ja som chcel poukázať. Myslím si, že ešte v najbližších hodinách by sa dalo trošku popracovať na tejto téme pretože keď máte modernú konkurencieschopnú spoločnosť v Európe, potom táto budú, bude musieť odolávať veľkým výzvam, ktoré sa tu spomínajú. Trvalodržateľné hospodárstvo, je treba brať do úvahy environmentálne výzvy, ale firma bude musieť stále vládať otázku sociálnych inovácií, takže tomuto by sme mali venovať ešte pár hodín. Ale celkovo máme pozitívny názor na túto správu. Predsedajúca teraz ďalším rečníkom pán Rope. Ďakujem pekne. Kolegové, dnes máme 16. februára a Litva má svoje 95. výročie ako štátu, preto som rád, že môžem tu dnes s vami diskutovať o otázkach Európy a jej budúcnosti. Tu diskutujeme o dôležitých témach. A Týmto spôsobom budeme ovplyvňovať aj situáciu v oblasti zamestnanosti a príjmov. A tu spravodajkyňa tieto aspekty zdôraznila, keď hovoríme o úlohe malých a stredných podnikov, ktoré tvoria chrbtovú kosť európskeho hospodárstva. Tie sú kľúčové e, pri riešení zamestnanosti, preto sa treba sústrediť na tieto fondy a musíme pouvažovať, ako zvýšiť e, prostriedky zvýšiť mieru čerpania, pretože miera čerpania je rôzna v rôznych členských štátoch. Mnohé využili prostriedky dostatočným spôsobom. Takisto je dôležité aj na e, praktickej úrovni zapojiť miestne a regionálne orgány. A keďže množstvo projektov sa implementuje v mestách, je to však rovnako dôležité, aby sa tieto projekty e, šírili v, regiónoch. Malé a stredné podniky sú v mnohých členských štátoch takisto hlavným zdrojom daňových príjmov. No, uvedme príklad, taká firma IKEA, ktorá sa vyhýba plateniu daní v sume 1 miliardy eur preto je dôležité, aby sa podporovala konkurencia schopnosť medzi rôznymi európskymi firmami aj firmami, ktoré sú mimo EÚ, tak aby vlastne sa tieto podniky mohli rozšíriť alebo mohli by byť eh, rozrobené po Európskej únii. Ďakujem pekne. Hovorí pani Maletič, ďakujem pekne spravodajkyni, zdôraznili ste veľmi dôležité prvky pre konkurencie schopnosť malých a stredných podnikov, ako napríklad zníženie administratívnej záťaže, urýchlenie implementácie, šírenie ehm, poznatkov v členských štátoch, taký všetko pod jednou strechou, kancelária pre financovanie malých a stredných podnikov a tiež ste zdôraznili potrebu urýchliť implementáciu ehm, predpisov. A takisto by som chcela hovoriť o uplatňovaniu princípu partnerstva a jeho implementácie nielen vo fáze, kedy my definujeme operačné programy, ale aj vo fáze, kedy už e, definujeme aj vypisovanie verejných súťaží na projekty, keď máme teda otvorené súťaže pre malé stredné podniky, pretože často sa v členských štátoch stáva taká situácia, že niektorí začínajú e, tendrom alebo verejným vypísaním súťaže a po roku majú podpísané len dve zmluvy, to znamená, že požiadavky v tendri sú úplne nesprávne a nie sú vhodné pre potrebu malého a stredného podnikateľa, pretože v súčasnosti potrebujú rôzne druhy financovania, rôzne zdroje, granty a nevedia ich získať, pretože požiadavky v tendroch alebo podmienkach tendre nie sú dostatočne uspôsobené a to súvisí aj s nedostatkom partnerstva a aj, aj to, že vlastne tieto e, podmienky definujú iné zúčastnené strany. Potom ďalšia vec, ktorá je veľmi viditeľná v praxi, je prístup k financovaniu a ako naozaj znížiť riziko krajiny, ktorá ovplyvňuje podmienky pre financovanie malých a stredných podnikov, pretože aj keď sa im podarí získať grant z kohezných fondov a podobne, aj tak majú problémy so spolufinancovaním a by mohli teda dokončiť ten, tú, tú celú finančnú potrebu príslušného projektu. O tom sme diskutovali aj včera z EIB a o tomto takisto bolo treba uvažovať.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 Máte slovo, ďakujem pekne. Mňa táto diskusia zaujíma, pretože predtým, než som bol zvolený, sem som pre, takisto pôsobil malých, oblasti malých a stredných podnikov a mal som veľmi zaujímavú skúsenosť, že som aj mal svoju vlastnú firmu a počas e, tohto e, obdobia, na čo mi zaj, zaj, záležalo, boli, boli nižšie dane, lepší prístup k financiám, lepšie regulovaný pracovný trh, menej bariér bariér pre medzinárodný eh, obchod, eh, predávanie a kupovanie s celým svetom, a to nielen za EU, ale aj so svetom. Čo ma až tak veľmi nezajímalo, e, bola otázka sociálnych inovácií, trvalá udržateľnosť životného prostredia, lebo my sme sa snažili získať, zarobiť peniaze a zároveň zamestnávať ľudí tým, že získame peniaze. Avšak keď máte rovnaké dobré podmienky v rámci krajiny, budete mať dobrý podnik, dobrú firmu a dobrá firma potom priláka investície a potom nevždy potrebujete vládu, aby investovala, aby sa niečo udialo. Takže je to veľmi zaujímavá rozprava ale prosím vás, z pohľadu toho, kto už naozaj mal svoju firmu, ak máme takúto správu, tak sústredíme sa hlavne na menej e, byrokracie, menej predpisov a možno, že nakoniec e, získať daňami. Ďakujem pekne, hovorí predsedajúca. Teraz mám slovo pánovi Fan Ďakujem, chcem zablahoželať za to tempo, aj za spôsob, akým sa to prezentovalo. Mali sme nedávno debatu o tom, či to môže byť implementačná správa, odpoveď bola áno a teraz tu vidíme veľmi rýchlo pripravenú správu a to je veľmi dobrý príklad toho, ako rýchlo dokážeme reagovať na dôležité časti regionálnej politiky. Mám niekoľko pripomienok. Poprvé, sú tu rozdiely v členských štátoch a keď si pozrieme implementáciu, tak vidíme, že niekoľkým sa darí veľmi dobre. A mali by sme sa spýtať, prečo sa niektorým darí a niektorým nie. A teraz tu máme tú správu. A tam sa hovorí o tom, že ktoré členské štáty sú to Španielsko, Taliansko, Malta, Bulharsko, Rumunsko, tým sa darí, Fínsko. A keď ide o iniciatívu MSP. A na inom mieste ešte stojí. Menujú sa ďalšie krajiny, ktoré tiež absorbovali naše prostriedky. Mňa zaujíma táto správa o implementácii. Ako je možné, že piatim krajinám sa darí a u ostatných viazne realizácia? Aký je teda ten obraz? To je veľmi zaujímavé. A po druhé, vaše čísla mi naznačujú aj článok 16.3, že máme 4,9 miliardy eur, čo sa investovalo v tomto období. A chcem sa spýtať, alebo myslím si, že keď máme túto debatu a o koheznej politike a našich fondoch je oveľa dôležitejšie, eh, hovoriť o MSP a iniciatíve MSP nielen o peniazoch, ale aj o nástrojoch. Napríklad, keď v ITRE hovoríme o tomto, tak hovoríme o nástrojoch, ktoré sa využívajú. A môžem povedať, že investície z nášho pohľadu sú približne dvojnásobné v tomto období. To znamená, veľa sme e, investovali, koncentrovali. To je to pozadie nového novej úpravy a potom tam máme ten bod 3, kde sa hovorí o podpore MSP. A veľmi sa teším, že tu máme vynikajúci pod, výsledok, či už z pohľadu zviditeľnenia. Rečník sa stále odkláňa od mikrofónu, takže ho nie je až tak dobre počuť niekedy. Takže chcem povedať, že toto sú tie hlavné investičné nástroje. A potom rady, ktoré sú teraz správe. Aj, to sú návrhy aj z výboru regionov a ostatných. A tam sa mm, píše, tá, tá syntéza a synergia, ktorá podľa mňa vo vašej správe chýba. Keď si pozriete, ako ľahko sa MSP do, môžu dostať ku kapitálu, k peniazom, a pre nich nie je dôležité, či to majú zo štrukturálnych fondov, alebo z nejakého nástroja, alebo z FC záruky, alebo podobne, a keď si pozrieme, napríklad pri EFSI sme chceli vedieť, či viac by sme tam nemali mať ešte viacej samostatných okienok, ktoré by viacej pomohli podnikateľom. A to, keď hovoríme o synergii z tohto pohľadu, tak v našej správe je toho veľmi málo. Musíme sa pozrieť na to, aké všetky nástroje má EÚ a potom by sme sa mali pozrieť na to, že či ich dobre využívame alebo či dobre pracujeme s nimi. E, tu sa odvolávam na tento materiál, čo mám v ruke a radu v ňom. Teraz tá iniciatíva pre startupy v Európe a viacej ich podporiť ako predtým prišlo sa s týmto Vitkovská, ale aj startupy majú veľa možností na to, aby mohli zrealizovať svoje predstavy. Ale problémom je, ako môže startup prerásť do podniku, teda výdrž a stabilita. Hovorí sa, že mikrokredity môžu dostať, používajú aj iné nástroje, ako je crowdfunding a podobne. Ale keď potrebujete skočiť z pár miliónov na niekoľko sto miliónov, tak banky tam nie sú. Čiže hovoríme o tomto náraste scaling up, to je zaujímavé. Toto sú niektoré moje pripomienky. Možno by ste z toho mohli zobrať do svojej práce niektoré moje postrehy, najmä to, že prečo niektoré krajiny sú úspešné a niektoré nie. Potom druhý bod je rozpracovať synergiu. A tretí bod sú tie startupy, ich možnosti. Možno by ste mohli prevziať do svojej správy aj správ, e, e, poznatky zo správ z, e, buď odporov služieb alebo výboru regionov. Ďakujem. A teraz dám slovo predstaviteľom Európskej komisie pán Colin Wolf a pán Marek Prezo. Neviem, kto z vás, pani, sa ujme slova. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. E, ja som vedúci DG regionálna politika pre e, inteligentný a udržateľný rast. Pozorne som si vypočul diskusiu a prečítal som si správu. Diskusia sa zameriava na to, aby finančné toky lepšie prúdili a aby bol ľahší prístup k alternatívnym zdrojom financovania. Taktiež sa poukázalo na zjednodušenie postupov a synergií pri spájaní rôznych zdrojov financovania dôraz sa kladol na budovanie kapacity, správne e, spravovania, riadenie, zapájanie rôznych aktérov, lepšie partnerstvo, lepšie využívanie e, obyvateľov v regiónoch a mestách na, o podpore e, podnikov MSP. Hovorilo sa o práci na znížení prekážok pri obchodovaní, vytváraní hodnotových reťazcov a podobne. Upozornilo sa aj na väčšie možnosti a potenciál z hľadiska prieskumu a analýzy, prečo sa to niekde darí a niekde nie a čo môžeme robiť lepšie na iných miestach, platformy pre rozširovanie osvedčených postupov A pokiaľ ide o podstatu práce, tak môžem povedať, že je veľmi zaujímavé si všimnúť dôraz na zlepšenie zručnosti a sociálne podniky. Pokiaľ ide o to, čo my v komisii robíme a čo si my myslíme, tak si myslíme, že operačné programy sa viacej zameriavajú na strategické aspekty a snažia sa zabezpečiť, že MSP dostávajú podporu. Keď vidíme teraz projekty, lebo ich začíname vyzerať, vidíme, že dôležitá je blízko služieb, vysokokvalitné priestory, podpora testovania a podobne, podpora marketingu, budovania hodnotových reťazcov a tak ďalej a tak ďalej. Kvalifikácia, podpora vzdelávania, a veľmi zdôrazňujeme aj takéto platformy a siete, ktoré sú dôležité pre takúto prácu, technologický transfer a mechanizmy na navýšenie kapitálu, aby sme sa dostali zo situácie zo startupu, ktorý chce rásť, ale tam má práve prekažky. Pokiaľ ide o koheznú datovú, hovorí sa v článku 16 správy, očakáva sa, že okolo 800 tisíc firiem zo sektorov hospodárstva hospodárstve EÚ budú mať osoch z tejto podpory. Nadchádzajúcom podpory asi 140 tisíc z nich sú startupy. Taktiež z hľadiska podpory dúfame, že takmer polovica z nich sa môže peňazí dostať cez finančné nástroje a pracujeme na tom, aby sa nám to podarilo. Potom ešte niekoľko konkrétnych bodov. Pokiaľ ide o zjednodušenie, tak pracujeme na tom, čo povedala skupina na vysokej úrovni a čo odporúči. To je zníženie administratívnej záťaže príjemcov s osobitným ohľadom zretelom na MSP, vzťah k otázke e, synergie spájania rôznych finančných zdrojov. Pracujeme na tom, aby sme zlepšili fungovanie rôznych nástrojov popri sebe. To je Európsky štruktúrálny vysvedčený fond na horizont 2020. Projekty, ktoré sa vybrali v rámci Horizontu 2020 a nemohli získať podporu z rôznych e, dôvodov, tak teraz môžu sa dostať do Európskeho štruktúrálneho investičného fondu a tam získať podporu. Pokiaľ ide o implementáciu, tak to je súčasť našej práce a tu chceme aby jednotliví úradníci zodpovední za konkrétne krajiny vyvinuli úsilie na zrychlenie realizácie programov aj výberu projektov. Chceme mať istotu, že to, čo ste povedali na adresu neskorých pradieb a podobne, že toto by správne odrážalo špecifické charakteristiky toho, ktorého regiónu. Čiže hovoríme tu o možnosti e, zaostávajúcich regiónov a ich pomoci a podobne. Skúmame aj ďalšie nástroje a to, ako by mohli pomôcť, najmä v súvislosti s inter- iniciatívou internacionalizácie, aby sme budovali medzinárodné väzby. Berieme na vedomie aj tú poznámku, to je veľmi dôležité, e, pozrieť sa na rozvoj MSP v kontekste utečeneckej krízy. Najmä pracujeme s riadiacimi orgánmi čo najúžšie, aby sme ich v tomto podporili a aby sme aj videli, ako by to mohli urobiť sladom na regionálny a lokálny kontext, v ktorom fungujú. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. A teraz pani Damato, nech sa páči, môžete zhrnúť diskusiu. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem všetkým kolegom. Ďakujem za vaše príspevky ktoré mi umožnia lepšie vymedziť e, jednotlivé oblasti. Ja sama prídem s viacerými pozmenujúcimi návrhmi, aby sa dokument ďalej zlepšil a čakám aj na vaše návrhy. Pokiaľ ide o to, čo povedal pán Nisteroj, môžem vám odpovedať? Prečo niektorým členským štátom sa darí lepšie ako druhým? v oblasti MSP a tematického cieľa 3. Jedna časť odpovedí je, že v niektorých regiónoch a e, sú operačné programy špecificky prispôsobené pro, e, objekt, e, cieľu 3. A to je moja spontánna reakcia ale musíme sa s tým ešte podrobnejšie zaoberať samozrejme. A niekoľkí kolegovia navrhli nový odsek o internacionalizácii. Rada to tam zapracujem. Ale dovolte, aby som vám pripomenula, že to nemôže ísť na úkor jednotného trhu. Mohli by sme informovať lepšie spotrebiteľov o kvalite produktov, výrobkov, ktoré sú k dispozícii od našich firiem. To by sme mohli urobiť. Taktiež e, zapracujem to, čo sa povedalo o odbe, od, odbornej príprave mladých ľudí a podpore podnikania žien, ktoré je v niektorých krajinách ťažké, náročné potom sociálne inovácie, o ktorých sa tu hovorilo, áno. To tiež veľmi rada zapracujem v konvergentných regiónoch by to mohlo byť troška problematické. Takže sociálne inovácie môžu byť veľmi užitočné, najmä pre tie kategórie e, E, osôb, o ktorých sme hovorili, ale určite budeme ešte v kontakte a e, upravíme správu. Ďakujem. Takže teraz skončím e, teraz túto diskusiu o implementačnej správe a prejdeme k druhej téme a to je návrh E, stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu. To je dôležité pre reformu koheznej politiky v období 16 e, až 20, pretože sa zaoberáme strategickým programovaním fondov Európskej únie. Na základe relatívnych síl každého regiónu a príležitosti je cieľom vytvoriť rast na základe znalosti nielen v rozvinutých oblastiach, ale aj v menej rozvinutých a vidieckých oblastiach, ako sa hovorí v nariadeniach o spoločných ustanoveniach. Táto, tieto stratégie sú ex ante podmienkou pre pridelenie financovania S členské štáty a regióny, ktoré ešte nenaplnili túto podmienku, pracujú na svojich stratégiách v spolupráci s komisiou v rámci akčných plánov. Dnes náš správodajca, pán Ser, predkladá svoju, svoj návrh správy. Predkladanie e, návrhov je 25. február ob, e, poludnie. Máme teraz čas do 10.45 na diskusiu tohto bodu programu, takže dávam slovo e, spravodajcovi a potom dáme slovo tieňovým spravodajcom a kolegom. Ďakujem veľmi pekne, pani spravodajkyňa. Budem veľmi stručný. Pretože táto téma ktorou sa ideme zaoberať, je veľmi významná. To už zaznelo aj na úvod. A e, dôvodom je, že inovácia samotná je centrálna pre naše hospodárstvo, aby hospodárstvo bolo konkurencieschopnejšie, aby vznikli pracovné miesta v Európe. Operatívne programy už mnohé prebiehajú, ale ešte neukázali výsledky a ja sa pokúsim v tejto správe zdôrazniť dôležité aspekty, ktorými by sme mohli tie stratégie ešte spresňovať pre verejné investície aj pre súkromných aktérov, ktorí spadajú do týchto procesov. Je to prvá správa Európskeho parlamentu k tejto téme v tomto volebnom období. Tí, ktorí si správu prečítali, si všimli, že má šesť častí, ktoré sa jasne od seba odlišujú a ja si myslím, že tým vlastne e, zdôrazňujeme tých šesť najdôležitejších tematických oblastí pre um, stratégia inteligentné špecializácie. Napriek tomu ešte ale tento text potrebuje príspevky od vás všetkých, pretože som presvedčený, že to obohatí text, preto si rád počkam na vaše podnety. A som presvedčený o tom, že spoločne vytvoríme určite dokument, ktorý prispeje k tomu, aby sa optimalizovali tie stratégie pre inteligentné špecializácie na vnútornom trhu. Ďakujem všetkým, ktorí sú ochotní prispieť k zlepšeniu tohto dokumentu. Ďakujem, pán Valkarsel. Teraz pán Van Miltenburg, ktorý je tieňovým spravodajcom. Nech sa páči, máte slovo. Begrijp dat er geen andere shadows aanwezig zijn van uh, Ďakujem veľmi pekne. Veľmi sa teším, že mám hneď slovo. Najprv sa chcem poďakovať spravodajcovi, pretože tu odviedol naozaj vynikajúci kus práce, ale mám ešte niekoľko doplnení. Spravodajca hovorí o európskych štruktúralných fondoch a vidí ich veľkú úlohu pri inováciách, ale v rozvinutejších regiónoch nie sú tieto fondy veľmi prítomné, tak nie sú nejakou veľkou pákou pre viac investícií a inovácií. Napríklad v mojom regióne Južný Helderland máme z EFRA máme k dispozícii peniaze na inovácie na roku 14 až 20, 25 miliónov na 7 rokov a keď si to porovnáme s 3500 miliónmi eur ročne, čo sa vydáva na výskum a vývoj, tak 19 z toho sú súkromné investície. 90% z toho sú súkromné informácie, takže tu vidíme túto perspektívu. Musíme mať naozaj veľkú e, pružnosť, aby sme to zvládli a preto sa musíme E, zaoberať prístupom jedna veľkosť pre všetkých, či to je naozaj to správne, či to je správne pre všetky regióny, minetorovanie a podobne. Podľa mňa treba diferencovať, lebo je veľké rozdiely medzi členskými štátmi a ich regiónmi. Odborníci, ktorí sa zaoberajú z tri, si myslia, že navrhovaná smernica, to je smernica aj pre synergie, je príliš teoretická. A ak je to príliš teoretické, tak to nemôže fungovať v praxi, nemôže to mať e, tú pružnosť, ktorú potrebujeme v S3, takže je veľmi dôležité, aby sa toto tam mohlo zapojiť a reagovať na meniaci sa sveta technológie. My ako ALDE chceme aj znižiť administratívnu záťaž, to sa týka aj monitorovania, čo je samo o sebe dobre, ale ide o to, aby sme nevyvolali viac nových mechanizmov monitorovania, ale zlepšili existujúce mechanizmy. Napríklad, tu by som odkázal na Community Innovation Survey. V e, odseku 14 správa hovorí o prepojení štrukturálnych fondov s FC Horizontom 2020 a ďalšími. Toto je veľmi dôležitá téma, netreba to brať veľmi naľahko. Ale v praxi je to zložitý problém, lebo sú to rôzne programy s rôznymi cieľovými skupinami, s rôznou mierou spolufinancovania príspevok Európy, rôzne predpoklady, podmienky, rôzne časové línie. Musíme na tom určite pracovať, ale netreba to brať veľmi na ľahko. Synergia, pán predseda, musí byť e, zameraná tak, aby sme podporili náš výskum a vývoj. Synergia musí byť vždy podporená politikou orientovanou na e, inovácie a trh Veľmi často sa hovorí, že výskum a vývoj musí viesť k inovatívnym produktom, ale to nie je tak. Súvisí to aj so spoluprácou medzi rôznymi sektormi, s prítomnosťou kľúčových podnikov v regióne a s ekonomickou štruktúrou v regiónoch. Preto regióny nemusia vždy môcť kopírovať úspešné, e, úspešné modely z iných regiónov. Takže je dôležité, aby sme mali výskumné centra ako katedrály e, s podporou EÚ, ktoré budú neúspašné. Inovácie musia vychádzať, tak povediať, z ekosystémov, z poznania prostredia, podnikov, znalosti, aby dokázali urobiť produkty, ktoré sú aj e, predajné. Veľmi sa teším odkazom na investície do ľudského kapitálu. Je to dôležité, kľúčové. Mnoho podnikov má problémy udržať si dobre kvalifikovaných pracovníkov, druhé majú problémy s ich prilákaním. Takže nezabudnime, že keď ide o takúto veľmi dôležitú tému 3, tak ide o inovácie, ktoré by mali slúžiť ľuďom a spoločnosti. Ďakujem. Ďakujem. <coughs> Teraz pán Luer, v mene tieňového spravodajcu, pána Puerbu. Ďakujem, pani predsednička. Pozerám sa na to z pohľadu EKR mm, a z pohľadu kolegu Tomasa. EKR víta túto správu, je v podstate o, založená na zdravom rozume a prístup k estri je konštruktívny. My súhlasíme so spravodajcom, že stratégia má vytvoriť e, udržateľný rast založený na vedomostiach a nie iba v rozvinutých oblastiach, ale aj v tranzitných regiónoch a menej rozvinutých a vidieckých regiónoch. Domnievame sa, že inteligentná špecializácia má byť formulovaná ako podnikateľský proces e, objavovania ale musia byť zapojené aj miestne orgány. Nemusí to byť preto interaktívne a môže sa to dosiahnuť lepšou koordináciou medzi všetkými úrovni, úrovňami riadenia. Je to dobrý nástroj na zabezpečenie efektívnosti zdrojov. RIS-3 by mal vytvoriť v, regióne, v regióne ten najlepší, najväčší Eh, potenciál konkurencie schopnosti a vytvoriť tú kritickú produktívnu masu. EKR sa domnieva, že postupy eh, v tomto procese by, malo byť, by mali byť eh, zjednodušené a mali by redukovať administratívnu záťaž. To je tradičný pohľad a postoj EKR. No a chcem ešte poukázať na históriu um, v minulosti sme to nenazývali inteligentné špecializácie, ale niektoré oblasti priemyslu sa rozvíjali okolo jednej špecializácie v predchádzajúcich storočiach a tieto oblasti mali ťažkosti. V dôsledku tejto jednostrannosti vytvorilo to veľké problémy potom pre e, túto oblasť, keď došlo k technologickej zmene alebo k zmene hospodárskej situácie napríklad e, ťažba uhlia, uholný priemysel. Čiže inteligentná špecializácia, špecializácia v jednej jedinej oblasti a združovať e, celý talent okolo toho môže aj ohroziť e, túto oblasť e, alebo nejaký región. Má to výhody, ale aj určité rizika. E, to už vieme. Mali by sme zdôrazniť to, čo kolega e, pred chvíľkou spomenul. Hm, musí to byť zároveň aj um, špecializácia, ktorá bude schopná sa adaptovať, keď sa situácia zmení, pretože situácia sa vždy bude meniť, to je prirodzené. Ale správu ako takú uh, môžeme uvítať, tešíme sa na spoluprácu. Ďakujem. Pán Škarlec, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pani predsednička. Najskôr chcem povedať následovnú vec k tomuto návrhu správy. My sa tu sústredíme e, výlučne, takmer výlučne iba na inteligentnú špecializáciu a inovačné a výskumné stratégie, ale ja si myslím, že existuje širšie spektrum. Mali by sme všetky dostupné zdroje a kompetencie e, a špecializácie spojiť, ktoré sa nachádzajú v mestách a konkrétnych regiónoch. My máme pocit, že v regiónoch práve mesta sú hnacím motorom inovácií pre región. V správe sa hovorí, že niektoré členské štáty vypracujú národné stratégie pre inteligentné špecializácie, ale my si myslíme, že regionálny prístup je lepší. Domnievame sa, že v regióne alebo na regionálnej úrovni sa lepšie rozpozná potenciál špecializácie ako na národnej úrovni a ten rozvoj sa potom urýchli a aj kohezné fondy sa potom lepšie využijú. V tomto zmysle môžeme konštatovať, že v správe sa veľmi dobre poukazuje na to, že v oblasti inteligentná špecializácia je málo synergie medzi fondami a málo synergie sa žiada a hľada. To je niečo nové v novom programovacom období, nový prístup a mali by sme ho ešte zintenzívniť. Tie synergie je naozaj potrebné lepšie využívať. E, často sa hovorí o makroregionálnej spolupráci na úrovni makroregiónov Európskej únie. Táto stratégia by mala prispieť k tomu, že Makroregionálnou a cezhraničnou spoluprácou tá inteligentná špecializácia sa bude poháňať, aby ciele stratégie Európa 2020 mohli byť efektívnejšie implementované. A preto chcem poukázať ešte na jednu vec. V správe sa sústredíme veľmi um, silne na tie centra špičkovosti, ale na malé a stredné podniky by sme tiež nemali zabúdať, E, ktoré tu boli pred chvíľkou spomenuté, to sú hnacie motory, inovácie a potom existujú aj malé univerzity, ktoré veľa môžu prispieť e, k rozvoju práve v týchto veľmi úzko špecializovaných e, oblastiach a môžu tým rozvíjať celý región a postarať sa o to, že nejaký región sa začne orientovať na určitú špecializáciu. Čiže práve v týchto menších projektoch môžeme veľa uh, E, dosiahnuť využitím synergie medzi fondami. Správa sa orientuje silne aj na technologické inovácie. Konštatujeme ale, že v dôležitých e, projektoch EÚ, napríklad obehové hospodárstvo alebo energetická únia, tam často ide skôr o sociálne investície a sociálne investície investuje sa uh, napríklad e, do stavebníctva alebo do oblasti podnikania, aby sa vytvárali nové podnikateľské modely. A nové podnikateľské modely potom majú zvládať, e, očakávame, e, tie nové výzvy ako vytvorenie obehového hospodárstva. Inovácia si vyžaduje ale aj zmenu mentalitu, medzi, mentality medzi občanmi a zmenu správania. A technologická inovácia v podstate tá už sa zrealizovala, ale tá E, sama nestačí. Musia sa meniť aj určité vzory, vzory a vzorce správania. Ďakujem pani Damato, máte slovo. Ďakujem pani predsednička. Ďakujem správodajcovi. Téma je veľmi zaujímavá. V období 2014-2020 regióny by mali koncentrovať e, fondy v výskume, inováciách a inteligentných špecializáciách a majú zohľadniť e, špecializácie regiónu. Ale RIS 3 má prispieť takisto k zvýšeniu konkurencieschopnosti hospodárstva, má vytvoriť viac e, pracovných miest a má e, rozširovať osvedčené postupy, čiže má rozvíjať podnikateľského ducha. Musím zdôrazniť, že z tohto pohľadu by sa mal mala zdôrazňovať konkurencieschopnosť malých a stredných podnikov, mikropodnikov a startupov. A takisto zelené startupy je potrebné zapojiť všetkých e, zainteresovaných pri príprave RIS 3 a musíme využiť pritom potenciál každého regiónu. Musíme sa sústrediť na produktívnu špecializáciu, aby sme podporili nové podniky v oblasti inteligentných špecializácií. Takisto zdôrazňujem, že práve RIS 3 e, potrebuje princípa partnerstva. To tam má zásadnú hodnotu a pri príprave programového obdobia niektoré členské štáty sa rozhodli e, rozviať ristry na národnej úrovni a lokálnej úrovni nedali možno sa zúčastniť a vytvoriť vlastné stanoviska a e, to nie je úplne dobre pre inteligentné špecializácie. A musíme takisto si uvedomiť, že miestne a um, regionálne orgány uh, vedia najlepšie sami, čo vedia, aký majú potenciál, aký potenciál môžu rozvíjať. Kolega hovorí aj o posilní verejno-súkromných partnerstiev. Ja nie som vyložene proti tomu, ale uplatňovanie tohto princípu um, musíme uh, skúmať od prípadu k prípadu, aby e, sa nestalo to, čo sa stalo v niektorých štátoch, že v konečnom dôsledku sa privatizujú zisky a e, zoštátňujú sa straty. To je dôležité. Potrebujeme tu aj väčšiu zapojenosť e, občianskej spoločnosti. Ďakujem, pán Eterič. Ďalší rečník. Ďakujem. Táto správa je v súlade s tým, čo si aj moja politická strana myslí o, o úlohách Európskej únie, čo by EÚ mala robiť a nemala e, robiť. E, pre Spojené kráľovstvo z tohto nič dobre nevyplýva, nechceme superštát, mohli by sme si každý deň nechať našich vlastných 55 miliónov libier a využiť ich e, pre seba. Takisto by sme mohli um, toto venovať súkromným spoločnostiam v Spojenom kráľovstve. Vy ste hovorili o inteligentných špecializáciách vo oblastiach na voľnom trhu, niekto z West Midlands, kde prebiehala priemyselná revolúcia. Tam takéto veci sa prebiehajú bez toho, že by do toho štát zasahoval. Ja zastupujem West Midlands a v Spojenom kráľovstve. Ja zastupujem záujmy tohto regiónu a nie zvyšku Európy. Ja vám želám všetko dobré, ale nechápem, prečo by sme toto mali e, financovať. Spojené kráľovstvo môže toto všetko urobiť samo. Toto nemá žiadne výhody pre nás. Ďakujem. Thank you. Thank you very much, Mr. Hetman. The floor is yours. Ďakujem, pán Hetman, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem bardzo, pani przewodnicząca. Ja także chciałbym... Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ja by som sa takisto chcel pripojiť k e, poďakovaniu spravodajcovi za túto veľmi zaujímavú správu. Ja takisto mám mnoho otázok, ktoré považujem za dôležité napríklad e, oveľa lepšia koordinácia na všetkých úrovniach vlády, zabezpečiť synergiu medzi fondami a finančnými nástrojmi, ktoré financujú inovácie. Okrem toho by som chcel priamiť pozornosť kolegov na jeden dôležitý problém, ktorý vidím, že súvisí s regionálnymi stratami, na ktorých sa zúčast, ktoré sa týkajú regiónov aj miest. Napríklad, keď sa realizuje regionálna stratégia inovácie, tak sa ukazuje, že v mnohých prípadoch e, inteligentné špecializácie e, výrazne sa menia alebo chýbajú v niektorých regiónoch. A v mnohých regiónoch tie regionálne stratégie e, pre inovácie sú, sú sústredujú sa akési, na akési hmotné e, uplatnenie namiesto toho, aby vnímali tu ten endogenný vývoj v rámci jednotlivých regiónov. Čiže dôležité je, aby, sa, aby boli originálnymi v jednotlivých regiónoch. A tu tiež treba poukázať aj pozornosť na to, pretože pokiaľ ide o politiku e, súdržnosti, teda koheznú politiku, na, v prípade rozvoja vidieka e, Vieme, že je tu obrovský napríklad chemický priemysel v Európe, vieme, že je tu veľká časť strojárstva a je to strojársky priemysel, tam je tiež množstvo inovácií a inovácie pomáhajú tomuto priemyslu a tu musíme byť veľmi otvorení a poukázať na to, že aj e, z na vidieku je možné rozvíjať inteligentné špecializácie v oblasti priemyslu a že je to treba podporovať. A ja za svoju stranu takisto, alebo z mojej strany som tiež predložil niekoľko pozmenujúcich návrhov, ktoré by mali doplňať túto správu. A ja vidím, že je tu dôležité napojiť e, vzdelávanie tiež spolu s potrebami priemyslu a vedy a výskumu, pretože stále s tým máme problémy v jednotlivých krajinách aj v Európskej únii, tak aby skutočne e, tieto dva svety mohli využívať synergiu, teda svet e, podnikania a svet vzdelávania. A takisto by som chcel upriamiť pozornosť aj na to, aby agentúry, ktoré majú prostriedky alebo ktoré um, používajú štrukturálne fondy alebo rozdeľujú ich na projekty, aby mali dôležitejšiu úlohu, um, aby nielen um, akoby robili takú administratívu samotných projektov, ale aby sa viac starali aj o určité nasmerovanie, nasmerovanie projektov, ktoré sú najdôležitejšie pre daný región, ktoré sú najviac inovatívne efektívne e, a aby nedochádzalo k takým akoby um, takým, takému grupovaniu, že všetko je iba na, ako si na jednom mieste a inde. E, napríklad tu máme inováciu napríklad v oblasti laseru či grafenu a podobne. To sú veľké veci, ale e, treba pripomenúť, že vlastne takéto inovácie sa udiali v malých e, firmách a e, tie potom prispeli vlastne k tomu, aby mohli potom veľké filmy tieto inovácie prevziať. Ďakujem pekne, pán, pán ministeroj. Voorzitter, dank u wel. Ďakujem veľmi pekne. Správa kolegu Falkarelsi sa ukazuje veľmi dobré znalosť situácie. Niekoľko poznámok. Začal by som s tým pod, e, s tým, kde hovorí o priemyselnej revolúcii, ktorá sa e, dotýka aj West Midland a keď si uvedomíme, akú podporu dostali v tom období, tak a tu hovorím o konkurencieschopnosti Európy, tak teraz sú to úplne nové časy. A tu ide o nejaký standalone vývoj nových produktov, nových znalostí a ich prevedenia do výrobných procesov v organizáciách. Ide presne o to, že sa to deje súčasne na mnohých mesiach vo svete a kombinácia informácií a e, ich e, realizácie, to je rýchlo. Rečník nehovorí do mikrofónu. To je práve význam tejto správy, aby tí, ktorí si zvolia v rámci inteligentnej špecializácie 3, 4, 5 tém, ktoré sú nami podporované a ktoré majú aj svoju tradíciu v danom regióne, v malých a veľkých e, stredných podnikoch, tak tam by sa malo na európskej úrovni spolupracovať a pomáhať. Môžete to 40 krát vymyslieť, ale vždy je to len jedno koleso a potom je lepšie urobiť koleso e, do auta, ktoré uspeje v v hospodárskej súťaži. A mohli by sme sa pozrieť aj na to, aké, aké e, plusy má ten ktorý región. Potom niekoľko poznámok k obsahu. V decembri sme boli s výborom na návšteve uh, Joint eh, Research Center. A čo bola tá základná otázka? Čo skúmajú a ako pomáhajú pri iniciatíve inteligentnej špecializácie v regiónoch? A otázka bola, že či je pohár poloplný alebo poloprázdny. Vtedy bol pohár poloplný, ale sú tam ešte stále kritické body ktoré sú také, že iniciatíva Európy, komisie sa musí dodržiavať. A nemôže to byť tak, že máme ex ante podmienky pri formulovaní stratégie. Dôležité je, aby sa dodržiavali stále. A preto je dobre, že v článku 25 sa vyzýva Európska komisia, aby e, sa týmto zaoberala a riešila to a aby sa a dôležité, aby sme ešte pred uh, správou o 7. koheznom pláne uh, sa zaoberali tým, čo naozaj fungovalo a čo treba ešte upraviť, prispôsobiť. To ukazuje dnešná diskusia, ako aj samotná správa. A rád by som si vypočul komisiu k tomuto. Mali sme predsa mini-hearing tu v tomto výbore a aj tu sme už videli, že inteligentná špecializácia musí byť udržateľný proces. E, inteligentná špecializácia je súčasť koheznej politiky, európskych regionálnych fondov. To je to, čo ich spája s e, cieľmi EU 2020 a ostatnými nástrojmi, čo máme. Je to takto prepojené. Preca politika súdržnosti nie je niečo, čo máte v obálke peniaze a posuniete to do regionov a tam niečo vyvinú. Preca ide o to, aby sme vytvorili viac a viac koliesok, viac, viac možností Zoberme si napríklad tému IKT a Telekom. Pred desiatimi rokmi sme mali Nokiu, veľké podniky, ktoré sa zúčastňovali tohto odvetvia. A teraz, keď sa pozrieme na situáciu, tak vidíme, že strácame, pretože ten rozmer, ktorý potrebujeme na nové technológie, nemáme. Jednoducho E, sú to za americké podniky a nie West Midlands. pretože sú pružnejšie, majú lepšie finančné podmienky, dokážu pracovať vo väčších rozmeroch. A to znamená, že aj my musíme vytvoriť nový prístup. To by malo platiť pre inteligentnú špecializáciu. Či už ide o 3D 3D tlačiarne, internet pre všetko. Proste priemysel sa mení a to by nám malo, to by malo byť dôležité aj pri nás a to by nás malo motivovať. A tu vidím troška práve nedostatok. Treba skombinovať samozrejme výskum, realizáciu, to je to typické, čo robíme v regionálnych programoch, ale potom sa to robí tak, že peniaze netečú automaticky na SME, do MSP a regionov, ale región povie, že či majú tam také vzdelávanie v danom regióne, či sú ľudia pripravovaní na to, capacity building, či máte dlhodobú stratégiu. To sú všetko predpoklady. A preto si myslím, že je veľmi dobre, že je to zahrnuté v tejto správe a bolo by veľmi dobre si počuť aj od komisie, ako o tom uvažujú, ako sa využije rok 2016 na to, aby sme si pozreli, kde sa nachádzame, aby sme v 7. koheznej správe mohli povedať, ako pôjdeme ďalej a aby sa to urobilo v otvorenej debate, ktorej sa aj my zúčastníme. Čo mi chýba troška, je ten európsky rozmer, v našich fondoch máme veľmi prísne riadenie, decentralizované plnenie, európske nástroje ako Horizon 2020, kde je centrálny management, ktorý v Bruseli rozhodne ten projekt, alebo o, ktorý projekt, a pritom to nie je náš svet. Pri inteligentnej špecializácii práve ide o to, aby sa všetko optimálne prepojilo. Nielen tí E, ktorí sú v avantgarde, teda nie len priekopníci, ale aj tí, čo nasledujú, tí následníci. A toto všetko treba podporiť a dostať ďalej. Myslím si, že je rozhodujúce, aby to Európa takto robila, aby nezmeškala vlak v niektorých oblastiach, ako sa jej to podarilo v oblasti digitálneho sveta. V niektorých častiach digitálneho sveta sme zmeškali spojenie a uvidíme, ako bude vyzerať e, nov, e, za, e, zavádzanie novej technológie do našich podnikov a škôl. Pretože ak to nedokážeme, tak budeme strácať, ak nebudeme veci prepájať. Chcem sa spýtať Európskej komisie ešte na kombináciu inteligentné mesta a inteligentná špecializácia. Inteligentné mesta sa rozvíja tam je, ja neviem, DG Environment, mobilita, energetika, to všetko je tam. O to bola veľká téma pred pár rokmi, ale keď sa pozrieme hĺbšie, tak vidíme, že to je tá istá metodika, ktorá sa tu použila. Prečo sa zaoberáme inteligentnými mestami odtrhnutie od e, inteligentnej e, špecializácie na regionálnej úrovni? Ja si myslím, že to je škoda najmä po amsterdamskej dohode. Predsa mesta sa stále viac a viac zapájajú do toho, čo robíme na regionálnej úrovni, v regionálnej politike. Rád by som si vypočul niečo na túto adresu. A potom ešte tie centra. Myslím si, že v minulosti, keďže sme nemali inteligentnú špecializáciu, sme mali niekoľko technologických parkov, a keď sa na ne dnes pozrieme, tak je tam už len recepčná. Podniky, ktoré odišli, e, podniky, ktoré tam boli, už odišli. To sú presne tie katedrály v Púšti. A prečo? Pretože sme nerobili to správne. Nebolo to prepojené, bolo to otrhnuté, osamotené. A je to zdroj poučenia. Čiže inteligentnou špecializáciou musíme napomáhať. A na európskej úrovni to ešte stále nevidím dostatočné, na dostatočnej úrovni, ani v správe od komisy. Pretože niektoré veci majú skutočne už európsky rozmer. E, prískum Sevilly ukázal, že inteligentná špecializácia sa veľmi dobre využíva, keď ide o prípravu programov hľadanie ďalších partnerov. To sa dá zrychliť spolu, ale to zrychlenie to chyba. To je to, čo by malo byť viditeľné. A to by sme mali e, potom uviesť v správe aj v roku 2016. A článok 25 je pre mňa, ako som povedal, ďalší dôvod navyše. Ďakujem. Mr. Roy. I would like to remind to the colleagues that uh, it is not acceptable. Ďakujem pekne. Prepačte, pán, e, pán minister, ale e, v prípade reči, rozpravy no, som vám musela vziať slovo, pretože nie je povolené pre rečníkov, aby hovorili dlhšie ako spravodajcovia. Takže teraz posledný rečník je pán Ropé. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ja sa pokúsim teda byť e, hovoriť kratšie než spravodajca. Keď som si prečítal návrh správy, môžem povedať následovné. Pred v roku 2020 je prvýkrát, že členské štáty musia pripravovať eh, stratégie výskumu a inovácií. A preto ma ale prekvapuje, že je to zvláštne a zároveň je to škoda, že niektoré členské štáty majú takéto stratégie na národnej úrovni a nie na regionálnej úrovni. Tak potom ako sa dajú tieto stratégie preveriť zo strany komisie? Nemali by sme trošku, byť trošku prísnejší v tom, ako podporujeme komisiu v tom, aby sa stretla s tými členskými štátmi, ktoré poskytli stratégie bez toho, aby zahrnuli regióny a požiadali tieto členské štáty, aby prepracovali takéto stratégie. Pretože inak Zrazu bude 2020 a budeme obviňovať členské štáty, že neboli úspešné v implementovaní regionálnej politiky. Môžeme povedať, že nejaký členský štát alebo nejaký región nemá predstavu o stratégii. Pozrieme sa napríklad na situáciu v oblasti obnoviteľných zdrojov three členských štátov si kupuje energie e, z iných členských štátov. Takže naozaj je tu veľký priestor, kde sa dá konať. Sú tu členské štáty, regióny, ktoré produkujú 80 obnoviteľných zdrojov a sú iné regióny, kde to je len 10 až 15 Takže naozaj sú oblasti, kde môžeme byť veľmi aktívni. Sú tu aj podobné prípady z Litvy, kedy investovanie bolo len kvôli tomu, aby sa čosi investovalo. Mali sme investície na zelenej lúke, ktoré nakoniec nepriniesli žiadne hmatateľné výsledky. Takže treba sa dívať aj na tieto otázky a to musí všetko byť vyhodnotené veľmi dôkladne komisiou. Ďakujem pekne. Teraz dám slovo zástupcovi Európskej komisie, pánovi Bulfinovi Mark Perseno. Neviem, či dobre vyslovujem vaše mena. Nech sa páči, máte slovo zástupcovia komisie. Ďakujem pekne pani predsedajúca. Ďakujem všetkým tým, čo prispeli do tejto diskusie. To je veľmi dôležitá správa. Osobitne po prvom oceku hneď, kde hovorí, aké dôležitá je inteligentná špecializácia v prísplňu cieľom Európa 2020 a toto je absolútne podstatné, ako môže regionálna politika podporovať rast a zamestnanosť. Spolupracovali sme aj s vami. Pokiaľ ide o koncepciu, myslím si, že je tu veľmi dôležitý um, dôraz na to, aby tá koncepcia bola z dola nahor a musí sa budovať práve na tom, čo samotné regióny vnímajú, že je treba urobiť. Pracovali sme s vami aj na regulačnom rámci, tak aby sme to mohli zabezpečiť, že sa to aj splní. A tiež sme sa venovali aj celému procesu programovania, tak aby sme čo najviac zabezpečili, aby tá inteligentná špecializácia naozaj bola správnym spôsobom zakomponovaná do programu. Vieme, že to je ešte rozpracovaná výroba, a vieme, že to chceme zlepšiť, ale um, už aj tak je dobre čo sa udialo. Ehm, skutočná inteligentná špecializácia, keď chcete mobilizovať expertízu ehm, napríklad len v samotnej komisii, že aká by mohla fungovať inteligentná špecializácia. Mám tu kolegov z DG Research a pre výskum a inovácie. Takisto sme zapojili aj kolegov z pre DG pre podnikanie, aj z nášho výskumného centra. Pracovali sme na tom, aby sme aj zabezpečili to, že partnerstva e, v regiónoch tiež e, pracujú pri príprave týchto stratégií inteligentných špecializácií a hlavne sme chceli zapojiť podnikateľskú komunitu, aj v rámci toho, akým spôsobom sme pracovali aj regionálne e, orgány. Využili sme aj vašu podporu napríklad e, v rámci e, v rámci práce z roku 2007, ktorá mala za cieľ pri, e, spojiť regionálne orgány s podnikateľským priestorom. Už tedy vlastne sme zabezpečili to, aby sa čo najlepšie využil takéto, takéto spoluprá, takáto spolupráca, vrátanie využívania makroregiónov v regionálnej politike, a tak aby partnerstvo dobre fungovalo. Chceme zabezpečiť, aby ten spôsob, ako sa to všetko deje, aby sme mohli sa dívať na veci, ako sa dejú v praxi, aby sme mohli naozaj informovať o osvedčených postupoch, aby ľudia vedeli, čo sa kde deje. Hlavným nástrojom je teda stratégia, teda platforma stratégie e, inteligentnej špecializácie a toto už e, zapojilo 170 regiónov v Európe z hľadiska toho, ako chcú pristupovať k tomu, ako by mohla fungovať inteligentná špecializácia. A boli tu rôzne témy, ktoré sa objavili v rôznych regiónoch. E, je dôležité, že aj tieto musia byť e, podporené. Ide hlavne o energiu, energetickú efektívnosť, e, modernizácia priemyslu, e, tu sú veci ako nanotechnológie, 3D tlač. Ešte by som chcel zdôrazniť, že nejde iba o high-tech, čo je veľmi dôležité, ale je napríklad aj agropotraviny, biopotraviny, biopolnohospodárstvo ako také, digitálna agenda samozrejme, to je ďalšia téma, ktorá vzýšla aj e, ďalej aj obehová ekonomika číslo 5, takže keď, aby sme zabezpečili, že to, o čom ste hovorili, aby sa to nakoniec naozaj všetko splnilo. Uvedol som aj príklad niekoľko udalostí, ktoré bude budúci týždeň, bude budeme mať iniciatívu regionov pre tých, ktorí majú záujem o tento prístup, ďalej matchmaking udalosti, teda tam, kde sa majú partnery stretávať. Ďalej mali sme aj minulý týždeň udalosť, kde sa stretlo 25 regionov pod vedením um, Brabant. regiónu Brabansko, tu v Belgicku. A kolegovia z výboru, pre, z výboru regionov takisto sa dívajú aj na bioekonomiku a tam budú mať e, kvôli tomu udalosť koncom apríla. A pokiaľ ide o to, o čom hovoril pán Van Nistelrooy, že je tu potreba preskúmania tohto roku, začiatkom júna bude prebiehať diskusia o smart regionoch kde sa budeme dívať na to, čo sa doteraz dosiahlo a akým spôsobom sa to dá vyhodnotiť, či sa, aby sa to dalo vyhodnotiť ako aktívum a aby sme mohli pripraviť určité mapy pre regióny, ktoré môžu eh, ich použiť tieto mapy pre svoju budúcnosť. To je určite dôležité z hľadiska toho, čo sa už deje. Ja by som sa ešte dotkol niekoľkých eh, bodov, ktoré sa objavili v diskusii aj v samotnej správe, pokiaľ ide o prácu. E, je treba zabezpečiť e, tie podmienky a my zdieľame váš názor, že tu toto nie je iba o legislatívny e, materiál, to musí predovšetkým sa dostať do praxe. My by sme veľmi chceli vidieť, aby celý tento prístup inteligentných špecializácií, aby naozaj mohol eh, využiť silné stránky regiónov v tom, v čom sú silné. Aby takisto aj napríklad eh, tie regióny, ktoré akoby zaostávajú, tak to je veľmi dôležité, aby sa využil ich potenciál Teraz, keď to skúmame, musíme zabezpečiť, aby to čo najlepšie fungovalo aj v, spolu s iniciatívou inteligentných miest. A tento inovatívny prístup naozaj môže priniesť úspech, eh, ak eh, sa nám podarí eh, vyslať alebo informovať všetky regióny o tých úspešných projektoch a takisto aj vítame výzvu správy, aby sa pripravila správa v roku 2017, aby sme mohli vidieť, aký je výsledok tejto práce, ktorá je podstatná pre regionálny rozvoj aj pre príspevok k cieľom 2020 a musíme dívať, hľadať možnosti, ako sa to dá správne vyhodnotiť. Ďakujem pekne, hovorí predsedajúca. Teraz pán Valkal Siso, nech sa páči. Sí, gracias, Ďakujem veľmi pekne. Začal by som tým, že sa čo najsrdečnejšie poďakujem tým, ktorí sa vyjadrili. Bola to veľmi zaujímavá, užitočná diskusia. Ja by som sa totožnil s väčšinou z toho, čo tu zaznelo. Takže súhlasím so všetkým vo veľkej miere. Naozaj. Prispeli ste už do tejto správy a aj to, čo ste povedali, ju ďalej obohatí. Vyjadrili ste, v správe sú vyjadrené určité obavy, ktoré sa týkajú tak veľmi potrebnej pružnosti. Počuli sme, že nechceme príliš teoretické smernice, ktoré by mohli predstavovať zvieraciu kazajku pre akékoľvek úsilie na tomto fronte. To je niečo, čomu sa musíme vyhnúť. Nemôžeme vyrábať ďalšie zvieracie kazajky v tejto aj tak už dosť byrokratizovanej situácii. Potrebujeme, aby sme mali nové produkty. Nemali by sme využívať tieto fondy na e, výrobu produktov, ktoré nebudú fungovať z dlhodobého hľadiska. To znamená, musíme nájsť tie firmy, ktoré majú dobre pripravených pracovníkov. Správa má 27 bodov a v nich pokiaľ ide o odôvodnenia aj predkladaciu správu, tak tam dokážeme zapracovať niektoré z vašich obav aj požiadavky, tak aby sme mali nakoniec čo najlepšiu správu. Keď hovoríme o viacúrovňovom spravovaní a pridruženej spôsobilosti v bode 6 napríklad, tak tam je odkaz na členské štáty, ktoré sa rozhodli ísť cestou národnej situácie a potom, ako to vyzerá s miestnymi a regionálnymi orgánmi a možnosťou vyjadriť ich názor. Myslím si, že to sa dá urobiť, ak otvoríme aj cestu k miestnym a regionálnym úradom, ktoré tiež zohrávajú dôležitú úlohu a nemali by byť vytlačané na okraj. Nechceme nevyhnutne, aby šatná úroveň rozhodovala o regiónoch, potom sa tu spomínala úzka koordinácia, ktorú potrebujeme v celom realizačnom procese od počiatku, od uvedenia stratégie a operačných programov. Samozrejme, musíme podporiť aj zmenu mentality. Musíme mať inovatívnejšie politiky, ktoré by podporovali túto medziregionálnu spoluprácu, ako ako aj spoluprácu vo vnútri regionov, mimo regionov, nadregionálnu spoluprácu a podobne. Toto sú tie rôzne úrovne, ktoré tu spomíname. Taktiež tu zaznela výzva za simplifikáciu, zjednodušenie postupov, tak, aby sa zmenšili úzke miesta v eh, administratívnej stratégii, Ďalej sa kritizoval nedostatok synergie medzi fondami. Ďalej v správe tiež hovoríme, že je len zo pár regiónov, ktoré majú štruktúru odražujúcu e, priorít, ani udržateľnosť, energetika, digitálna agenda a podobne. A preto chceme, aby aj ostatné regióny začali to využívať, ako aj fondy na tieto účely. Taktiež hovoríme o potrebe regionov a členských štátov uplatňovať vlastné monitorovacie mechanizmy počas tohto prebiehajúceho monitorovania stratégie. Potrebujeme lepšie definovať priority a posilniť väzby medzi týmito pre- prioritami a ekonomickými štruktúrami. Musíme zohľadniť aj budúcu možnosť vývoja. Na záver ešte, pani predsednička, jedna poznámka k inovácii. Mnohé firmy využívajú rôzne formy inovácie, ale z dlhodobého hľadiska existuje len podpora inováciám na základe technologických znalostí. A na záver chcem ešte povedať, že v správe uvádzame aj to, že dobrá stratégia na papieri nedokáže priniesť žiaduci výsledok, ak nebudeme mať podporné služby pre firmy a dúfam, že som takto zareagoval na všetky myšlienky, ktoré tu zazneli v tejto veľmi zaujímavej debate. A dovolte, aby som sa poďakoval a dúfam, že sa nám to podarí takto spraviť. Takže týmto by sme ukončili diskusiu k tejto správe a chcem vám pripomenúť lehotu 25. február na pre, polo, predloženie pozmeňujúcich návrhov k správe. Ďalším bodom nášho programu je diskusia, výmena názorov s pánom Simom Kalasom, predsedom skupiny na vysokej úrovni pre zjednodušenie politiky súdržnosti. Veľmi často sme dneska spomínali zjednodušenie. Takže teraz sa môžeme stretnúť s pánom Kalasom a diskutovať s ním. Táto skupina sa zaoberá príjemcami fondov EÚ. Dovolte, aby som na chvíľu prerušila. Dobre, takže cieľom skupiny je znížiť dopad týchto administratívnych pravidel na príjemcov. 20. oktobra bolo prvé zasadnutie minulý rok. 12 členov skupiny na vysokej úrovni a ich predseda hovorili s predstaviteľmi EU inštitúcií, vrátane parlamentu a výboru REGI. 1. decembra a 2. februára vysoká skupina sa zaoberala zjednodušenými možnosťami nákladov, dostupnosťou fondov pre MSP a finančnými nástrojmi. Výbor Regi vyjadril svoju podporu tej, práci tejto novej skupiny na vysokej úrovni, pretože dúfame, že zjednodušením sa nám podarí zrušiť prekážky, aby príjemcovia mali ľahší prístup k financiám, aby ich skupina mohla byť ešte bohatšia na úrovni regionov. Preto sme veľmi radi, že predseda skupiny na vysokej úrovni, pán Kalas, prijal naše pozvanie a prišiel do výboru aby hovoril o práci a prvých výsledkoch tejto skupiny. Na diskusiu máme hodinu a v prvom rade dám slovo pánovi Kalasovi, ktorý uvedie prácu skupiny na vysokej úrovni a potom budeme mať diskusiu, kde na začiatok dostanú slovo koordinátory. Najprv teda pán Kalas. Dobré ráno, dámy a páni. Som veľmi rád, že som mohol prijať toto pozvanie a že môžem predložiť predbežný výsledok našej práce skupiny na vysokej úrovne. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Takže, dámy a páni, v rokoch 2004 až 2010 som bol podpredsedom Európskej komisie zodpovedný za absolutórium rozpočtu okrem iného. A vtedy sme pracovali spolu s Európskym parlamentom veľmi tvrdo na tom, najmä na Skopobu, na znížení úrovni chýb pri riadení štrukturálnych fondov. A nesprávne riadenie štrukturálnych fondov bolo a je samozrejme veľmi dôležitou témou a táto situácia sa nezmenila, je rovnaká. Preto e, všetci poznáme chyby so zlým použitím peňazí štrukturálnych fondov. To kazí náš imič a pre mňa je veľmi dôležité pokúsiť sa urobiť niečo na to, aby boli pravidla jednoduchšie, aby ich bolo menej, aby boli menej zložité pretože potom bude aj menej chýba väčšia transparentnosť. Ale je to zložitá problematika. Mnohí príjemcovia ako skupina, ako mandát, mandát skupiny je vypočuť si aj príjimateľov a odraziť aj ich názory a by sme mohli ďalej uvažovať o tejto problematike. Mnohí príjimatelia sa stiažujú, že sa veľmi ťažko získava prístup k peniazom EÚ a keď sa to podarí, tak potom je to strašne byrokratický proces. Takže tá, peniaza, tá firma, ktorá raz pokúsa, pokusila mať peniaze z EÚ, to už nikdy viac neurobi. Ale my sa to môžeme snažiť samozrejme zlepšiť. je dôležité, aby sme zjednodušili život poberateľov, príjimateľov a preto sme sa zaoberali pozitívnymi príkladmi toho, ako sa to už niekde rieši, prečo sú niektoré regióny úspešnejšie a iné váhajú. Takže snažili sme sa pozerať aj mimo rámca a hľadať iné spôsoby na zjednodušenie. Sledoval som zaujímavú diskusiu v EP o zjednodušení, a, e, pretože snaha bola prispieť do práce skupiny na vysokej úrovni. Komisia požiadala skupinu o odporúčania, konkrétne odporúčania, aby sa maximalizovali možnosti zjednodušenia pri súčasných prekážkach. Takže zaoberáme sa prekážkami v období roku 2014 až 2020, ale vidíme problémy aj nad rámec tohto obdobia samozrejme pôvodné závery a odporúčania skupiny. Už sme sa začali podrobne zaoberať štyrmi témami v decembri a ten TE riadenie, zjednodušenie nákladov, zjednodušený prístup k financiám pre MSP a finančným nástrojom. Máme spravodajcov, ktorí pracujú na záveroch a odporúčaniach a dúfame, že e-governance a zjednodušenie nákladové možnosti budú schválené do konca februára a zbytok dokončíme do leta, pred letom. Dneska by som vás chcel informovať, aké sú hlavné závery a odporúčania, o čom sme hovorili. E-governance. Komisia by mala zvýšiť úsilie na uľahčenie možností v ďalšom období pre členské štáty, aby mali spoločné platformy, cez, e, for, pre fondy, aby bol konzistentný prístup pre príjimateľov všetky informácie, technológie. Potrebujeme konzistentnejší prístup v súčasnom období, aby sme neohrozili potenciál e-governance, ktorá by mohla, ktorý by mohol zjednodušiť postupy pre príjimateľov, ako aj spravovanie fondov. To sa dá urobiť objasnením priateľnosti elektronických dokumentov pre všetky fondy a mohla by tam byť aj dohoda o relevantných auditoch vrátane dvora auditorov. Čo môžem povedať o tejto diskusii, keď si mm, keď počúvam členské štáty, ktoré sú ďalej, napríklad aj moja krajina, e-governance nie je zázrak, Elektronická vláda nie je zázrak. Sú tam určité problémy pri rozhodovaní, o ktorých vieme aj v parlamente, aj v komisii. Tie potrebujú ďalšie posúdenie. E-management je zložitejší, je zraniteľnejší alebo vystavenejší zmenám. Keď treba zmeniť pravidla, tak potrebujete aj e, určitý vývoj a vývoj bude mať problémy. A potrebujete ďalší čas na prípravu IT riešení. A potom je tu aj problém kompatibility rôznych IT riešení, kompatibility údajov, archivovania údajov. A potom je tu tá veľká otázka IT bezpečnosti o ktorej sa hovorí na mnohých úrovniach. A sú tu potom aj problémy s negramotnosťou na úrovni príjimateľov. Vieme, že potrebujú e, osobitnú odbornú prípravu, školenia, to sú ďalšie úsilie a náklady, ktoré treba investovať na využitie všetkých možných výhod, ale mašinéria pracuje, IT nástroje pracujú, fungujú a keď to funguje dobre, tak to prináša veľa osohu pre celý mechanizmus a potom je to ľahšie pre každého. Zjednodušené nákladové alternatívy. Tieto neistoty pri použití ehm, tejto možnosti nechať si e, zjednodušeným spôsobom náklady. Tu môže dôjsť k protikladu k rozporu s inými pravidlami, napríklad pravidla štátnej pomoci. A tieto rozpory medzi pravidlami by sa mali objasniť čo najskôr. Mm, zjednodušenie preplácanie nákladov musí e, ukázať výsledky. Ak sa výsledky dosiahnu, tak sa má preplatiť platba. A orgány by mali dať vopred záruku, toho, ako to bude fungovať, aby a musia poskytnúť e, možnosti podľa článku 14 nariadenia o ISF a mali by e, mať e, metodológie zrýchleného schvaľovania, ktoré vyvinú programovacie orgány, aby sme poskytli prístup k financovaniu malým a stredným podnikom, musíme e, teda zjednodušiť tento prístup, o tom bola už prvá diskusia a mali by sme zatraktívni tie fondy pre malé a stredné podniky, ale ten prístup preto musí byť konzistentnejší. Zdá sa, že toto funguje tam, kde členské štáty príjmu jasný záväzok, že zniží administratívnu záťaž. A problémy s finančnými nástrojmi zdá sa vyplývajú z toho, že si vyžadujú veľa informácií a kladú veľkú administratívnu záťaž na príjemcu. Tak je to aj v prípade grantov. Takže pracovať s grantami a vyvíjať tieto nástroje je veľmi náročné a ťažkopádne. Skupina prediskutovala rôzne možnosti, kde by mohli nastať zlepšenia, ale v každom prípade sme sa zhodli na tom, že musí, musíme byť flexibilnejší pri každom finančnom nástroji, lebo každý finančný nástroj je iný. A teraz by som chcel sa vyjadriť aj k iným veciam, nie len k súčasnému nariadeniu. ale ako prebieha rozhodovanie v parlamente a v komisii. Komplexnosť regulácií E, sa iba zvýšila. Tá zložitosť je stále väčšia, väčšia ako v minulosti. Máme 5 európskych štrukturálnych a investičných fondov a viac ako 500 programov, v ktorých sa má čerpať e, tento objem peňazí a to je príliš veľa, jednoznačne. A aj na iniciatívu členských štátov sa vytvárajú stále nové programy a každý program si vyžaduje samozrejme svoje pravidlá, niekto tie pravidlá potom musí kontrolovať, niekto musí vykonávať audit a tak ďalej. Jeden z najväčších problémov, e, ktorý vlastne spomínajú všetci, je to, že máme nariadenie 1299 1303 schválili ho um, parlament a rada, ale okrem toho sa príjmajú usmernenia. A tých usmernení je neustále viac a viac a to je obrovský objem papierov. Napríklad kohezný fond má 800 strán usmernení. Čiže príjemcovia vo všeobecnosti sú veľmi kritickí k tomuto aspektu, k tým usmerneniam pretože to je naozaj už nezvládateľný proces a oni žiadajú o to, aby tieto usmernenia Ja som si tu zapísal, že to je nezvládateľná regulačná džungľa, ako niekto napísal. A členské štáty žiadajú často, aby im komisia vysvetlila tie pravidlá. Um, oni vlastne vyžadujú tie usmernenia a keď komisia vydá usmernenia tak e, zo skúseností z minulosti vieme, že tieto usmernenia sa stanú tzv. soft law, tým uh, mekkým zákonom a niekedy ale usmernenia sú reštriktívnejšie ako základná legislatíva. A to len opäť komplikuje spravovanie a plnenie fondov. A to potom vytvára právnu neistotu, pretože tie usmernenia sa veľmi často menia, veľmi často sa aktualizujú. Ja tu mám zapísané, čo som si vlastne odpísal s príspevkov v konzultáciách, ktoré sme dostali. A tam teda často sa objavuje otázka, um, ako právne záväzné sú tie usmernenia. Je to akási paralelná legislatíva a mali by sme uh, práve o tejto otázke diskutovať. Už samotná legislatíva je dosť hrubá kniha a potom prídu ešte usmernenia. No a jeden stakeholder navrhol riešenie, ktorý by, ktoré by spočívalo v tom, že by bol, um, bola zriadená nejaká rada, ktorá by diskutovala o tomto nejaký mechanizmus, v ktorom by sa mohlo diskutovať. No a e, druhá, druhý veľký problém je e, auditovanie a kontroly. Rôzne úrovne auditov a kontrol, ako hovoria zainteresovaní, e, sú neprimerane veľké a zaťažujúce a my navrhujeme, aby sa znížil počet um, auditov a kontrol. A takisto neistota vyplývajúca z týchto kontrol je veľký problém. Um, toto je vec, ktorá sa možno týka viac ďalšieho programovacieho obdobia, ale sú to tie veľké problémy, závažné problémy, ktoré každý spomína. Zjednodušenie súčasnej legislatívy, ale aj e, príliš komplexné usmernenia, neistota vyplývajúca z auditov, a objavili sa aj ďalšie zaujímavé návrhy. Napríklad zvýšenie Prahu tolerovateľných chýb. V, oblast, v období 2004 až 2010 sme sa e, dohodli, že tolerovateľná chybovosť je, je 2 Politicky samozrejme Každá chyba e, je poškodením, ale objavil sa návrh e, zvýšiť na 5 tú akceptovanú chybovosť. E, pravidla by sa nemali meniť. Všetko by malo byť fixné a pravidla by mala byť stále, aby príjemcovia mali väčšiu stabilitu a istotu. Toto sú teda naše prvé závery z tejto práce a sme pripravení predložiť ešte detailnejšie návrhy. Tieto veci budú potom samozrejme verejné a všetko to bude predložené komisii. Ďakujem. Ďakujem za túto zaujímavú prezentáciu. Kolegyne, kolegovia, môžete sa vyjadriť. Pán Van Nistelrooy, ako koordinátor máte slovo. Ďakujem, pán eh, Kala, som veľmi rád, že ste prišli medzi nás. Vy ste už spomínali eh, CEF, nástroj eh, Spájame Európu, financovaný z kohezného fondu. Bol to špecifický problém v minulosti a vy ste tam robili veľký pokrok. A moja otázka sa uberá tým istým smerom. Takže prvá otázka sa týka vášho mandátu. Máte e, možnosť predkladať novely legislatívy, meniť legislatívu, lebo vy ste spomenuli konkrétne veci, ktoré by sa mali zmeniť. Druhá otázka. Prečítali ste si uznesenie, uznesenie parlamentu k tejto téme? A navštívili ste aj výbor pre kontrolu rozpočtu? Pretože vy tam máte fanúšikov. A v správe Tamáš Dojč e, sme povedali, že my ako parlament chceme a sme ochotní urobiť technické úpravy e, nariadenia. Toto bolo špecificky uvedené s týmto cieľom. Nechceme budovať novú katedrálu nariadení, to nie, ale chceme uspôsobiť určité veci, zmeniť ich, aby sme zlepšili túto situáciu. A v médiách som počul, že ľudia vo výbore regionov chcú zmenu teraz okamžite nechcú zmenu v správe pána Kalasa v roku 2018. Chcú to teraz. Vedeli by ste nám dať nejaké informácie o tom, ako toto riešiť a ako využiť tie možnosti, ktoré máme na dosah ruky, aby sme pomohli príjemcom, aby všetko bolo plynulejšie Mm, vieme, že nepríde žiaden Big Bang s týmito zmenami, ale chceli by sme urobiť určité pokroky už v tomto volebnom období. Ďakujem. Ďakujem. Pán Van v mene socialistov a demokratov. Ďakujem. Ďakujem pán Kala za prezentáciu. SAD aj s ostatnými skupinami v výbore REGI sa domnieva, že skupina, ktoré predsedáte, je významná pre koheznú politiku a takisto pre budúcnosť koheznej politiky. A my ako výbor navštevujeme často rôzne regióny v celej EÚ a často sa stretávame s príjemcami aj so s riadiacimi orgánmi a e, vieme, že v zjednodušení sa už urobili určité pokroky, ale tam sa ľudia domnievajú, že ešte stále sa dá oveľa viac zjednodušovať. Je to škoda, že vo vašej pracovnej skupine nie sú poslanci, pretože majú veľa skúseností, mohli by prispieť k vašej diskusii. Dúfam, že nájdete nejaký iný spôsob, ako ich zapojiť. Pokiaľ ide o tie prvé e, odporúčania, ktoré ste predložili, spomenuli ste e, jednu vec, ktorá je dôležitá pre malé a stredné podniky, ale aj pre riadiace orgány, a to je Ehm, konzistentný prístup k organizovaniu auditov. V minulosti sme špekulovali o tom, že by mohol existovať jediný audit, ale dvor auditorov ehm, by určite namietal proti jedni, jednému jedinému auditu. Mm, neviem, či teda máte nejaké návrhy na zmenu auditorského systému a potom pravidla verejného obstarávania. Napríklad to je ďalšia problematická oblasť viaceré veci v tejto oblasti si budú vyžadovať aj súhlas dvora auditorov, alebo aspoň diskusiu. A začali ste už komunikovať s dvorom auditorom, pretože, pretože niektoré veci, ktoré predložíte, určite budú musieť získať aj súhlas dvora auditorov. Je dôležité byť v kontakte s nimi. Druhá dôležitá e, vec, pravidla štátnej pomoci. Vy ste spomínali možnosti zjednodušenia e, štátnej pomoci takisto. Mohli by ste nám povedať, Aké zmeny si viete predstaviť konkrétne, pretože niektorí povedia, že je treba väčšia prúžnosť v štátnej pomoci, ale mm, neviem, či to potom nepôjde proti samotnému cieľu poskytovania štátnej pomoci. Um, ja chcem vedieť, čo si predstavujete, aké zmeny v pravidlách štátnej pomoci. Chceli by sme vedieť konkrétne. Uh, celý výbor by to chcel vedieť. Ďakujem, pán Luer. Máte slovo. Ďakujem. Ja vítam to, čo ste povedali o interoperabilite systémov IT. Toto sme aj my zdôrazňovali v minulosti. Ďakujeme za to, že ste to zdôraznili. A nás zaujíma orientácia na výberové postupy, ktoré by viac odpovedali reálnemu biznisu. A potom ste hovorili o tom, že usmernenia sa stávajú akýmsi mekým zákonom, ale že to má takisto svoje účinky, ktoré sme neočakávali. Hovoríme na jednej strane, že chceme flexibilitu, ale na druhej strane chceme štandardizáciu a na druhej strane potom chceme aj zjednodušovanie a tieto veci um, si do určitej miery navzájom protirečia. Je tu určitý potenciál, že keď sa uh, budeme snažiť o všetky tieto tri ciele naraz, tak nedosiahneme ani jeden z nich. Čo si o tom myslíte? Takisto by sme chceli v rámci iniciatívy Better Regulation vidieť aj politiku koheznosti. To sme spomínali, mohli by ste to prosím rozviesť podrobnejšie a chceme vedieť, či máte nejaké možnosti v, v rámci vášho mandátu pracovať aj na probléme absorpcie e, peňazí. E, osobitný výbor pre Grécku, pre Grécko to rieši, ale iné štáty, ako napríklad Chorvátsko, majú problém s tou absorpciou peňazí. A to súvisí tiež so zjednodušením. Ak nemáte prístup k tým fondom z nejakého dôvodu, to zasa e, poškodzuje e, povesť aj toho fondu. Fond nedokáže vlastne vyriešiť to, čo má riešiť, takže chcem vedieť, či skúmate e, toto vo svojej práci. Takže ešte raz, guidances, teda usmernenia a soft law, rozvedte to podrobnejšie a potom flexibilita versus štandardizácia versus zjednodušenie. Tieto rozpory. Ako sa vyhnúť konfliktu E, týchto troch vecí. Ďakujem. Ďakujem pán Van Miltenburg za Alde, nech sa páči. Pán Kalas, um, možno to trošku preženiem, keď poviem, že celý svet sa teraz na vás pozerá, čo robíte, ale uh, Minimálne je tu určitá časť Európy, ktorá má dočinenia s európskymi štruktúrálnymi a investičnými fondami a veľmi sa teší na výsledok vašej práce, pretože na ďalšie programovacie obdobie tieto fondy budú naozaj veľmi dôležité. Mám tri otázky. Poprvé, keď sa pozriete na rozdiely, keď hovoríme o Európskom fonde pre regionálny rozvoj je tu rozdiel e, v operačných programoch a v Interreg. interreg. Mnohí stakeholdery sa stiažujú, že Interreg je veľmi e, špecifický, je tam administratívna záťaž, pretože do toho zasahujú rôzne administratívne kultúry odlišných členských štátov. No a druhá pripomienka sa týka administratívnej záťaže auditovania. Keď skúmate audity, tým reagujem aj na môjho kolegu, keď hovoríme o dvore auditorov, vieme, že oni sú ochotní, dosť, do veľkej miery ochotní prijať prípadne aj jediný audit, systém jediného auditu. Ako sa vyhnúť kumulácii auditov a ako sa vyhnúť prílišnej auditovej záťaži? pretože potom sa buduje systém, ktorý sa nezakladá na dôvere, ale na nedôvere. A posledná pripomienka, zjednodušenie na úrovni EÚ. Veľakrát som počul, že zjednodušenie na úrovni EÚ môže viesť k tomu, že bude existovať viac pravidiel, viac administratívnej záťaže na štátnej úrovni, pretože štátne a regionálne orgány potom budú vlastne vyplňať to administratívne vákuum. A aj štáty sa zdráhajú znižovať administratívnu záťaž a budovať systém na dôvere. Vidíte mm, to takto v praxi? Vidím v mojom štáte, že keď Európska únia znížila administratívnu záťaž, tak potom na národnej úrovni u nás sa e, závažným spôsobom zvýšila administratívna záťaž. Tak čo si o tom myslíte? Ďakujem, pán Omar, že nech sa páči, máte slovo. Uh, Pani predsednička, ďakujem. Ďakujem pán Kalas za prezentáciu. Vy máte určitú zodpovednosť, ktorá je veľmi po- politická a zároveň aj populárna. Veľmi populárna je preto, lebo v každom regióne Európy príjemcovia hovoria, ako môžete uh, budovať takéto nafúknuté administratívne aparáty ktoré budujete. Ehm, čiže toto je veľmi dôležité, je potrebné to riešiť. Programové obdobie 2014-2020 to je tisíc strán úprav a regulácií. Je tam 6 delegovaných aktov, 8 vykonávací aktov a 3 orientačné nóty. To je len príklad toho, čo všetko tam je v tom balíku a je ťažké sa v tom uh, orientovať. No a vaša zodpovednosť je aj veľmi politická, pretože tu existuje e, určitá neláska ľudí k Európskej únii a tá vyplýva aj z toho, najmä z toho, že ľudia nechápu európsku reguláciu, legislatívu a majú problémy re- reagovať um, a využívať európske programy. Čiže ľudia očakávajú, že uh, sa toto zmení a dúfajú, že sa toto zmení. Moja druhá pripomienka je táto. Mali by sme si položiť jednoduchú otázku. Ako táto Európa, ktorá je liberálna politicky, sa mohla postupom času stať byrokratickým monstrom, monštrom, zamilovaným do vlastnej legislatívy. A toto je tá, tá skutočná otázka, ktorú si e, musíme položiť a keď si odpovieme, tak musíme povedať, že tu neexistuje dôvera. Chýba tu dôvera medzi európskymi inštitúciami a príjemcami peňazí. A my by sme mali pracovať na tom, aby sme um, obnovili túto dôveru, odstránili nedôveru, pretože to všetko vedie k tomu, že tie kontrolné postupy sú stále rigidnejšie. Včera som sa stretol, pre, predvčerom som sa stretol uh, v Paríži na zasadnutí, e, ktoré sa venovalo fondu FC. FC mal za úlohu pôvodne e, rýchlo reagovať na potreby v hospodárstve e, v oblasti tvorby pracovných miest, hospodárskeho rastu a tak ďalej. Určité ciele sa samozrejme splnili, ale aj tak všetci zainteresovaní sa domnievajú, že zasa sme vytvorili veľmi, veľmi komplikovaný konštrukt. Viete, vy ste to aj povedali, že môžeme e, robiť zjednodušenia aj vo veci jazykov, v ktorých sa predkladajú nariadenia. Sú tu aj problémy v oblasti prekladov. E, je potrebné všetko preložiť a naformulovať tak, aby všetci vedeli dobre tieto texty používať. A taktiež si myslím, že by sme mali sústrediť naše úsilie na tých najmenších príjemcov, pretože keď ide o tých veľkých príjemcov, myslím, že oni majú prostriedky na to, či už ľudské alebo technické zdroje, na to, aby mohli e, sa popasovať s tou zložitou legislatívou, ale tí najmenší príjemcovia, tí majú veľmi veľa problémov s európskou legislatívou a Ďalšia vec, každý má svoju vlastnú zodpovednosť na pleciach a aj Európsky parlament nesie zodpovednosť ako spoluzákonodarca. Počas e, trialógov, keď sa diskutovalo o programovaní na roky 2014 až 2020, e, my sme takisto prispeli k tomu, že tie pravidlá sú ešte zložitejšie ako v minulosti. My sme takisto zvýšili stupeň zložitosti. Ja dúfam, že v období rokov 2020 až 2027 e, náš tým vyjednávačov sa bude skutočne snažiť o zjednodušenie. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne, nevidím pána Škorleca. No, tak nech sa páči pani Damato. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Ďakujem aj pánovi Kalasovi za to, že prišiel na naše srednutie. Už sme na, na vás čakali dosť dlho. My máme s vami celkom dobrý vzťah tu e, v Európskom parlamente. Chcela by som sa vrátiť k tomu, na čo poukázali predrečníci a to je mandát skupiny na vysokej úrovni. Čo zamýšľate? Pretože ja som si prečítala, že v roku 2017 budete musieť e, aj preskúmať obdobie po 2020 a to je bude jedno z vašich úloh, čiže do akej miery budete mať možnosť meniť legislatívu a predpisy, ktoré budú v platnosti. Povedali ste, že takisto do tohto procesu chcete zapojiť aj príjemcov. E, myslím si, že to je správny prístup Neočakávam, že tam budú nejaké problémy, ale je to stále prístup sola na dora, nie naopak. Takže akú kategóriu príjemcov počúvate, ktorí príjemcovia sa mohli vyjadriť. Myslím si, že treba si vypočuť väčšie združenia aj ktoré majú veľké štruktúry, len tie malé. Taktiež ste spomínali aj časový harmonogram je tu dokument e-governance e, pripravený, má byť, má byť vo februári a ešte pred letom by mali byť správy k ďalším trom pilierom vašej práce. Predpokladám, že to budú správy, ktoré budú určené tomuto výboru v parlamente. A ešte mám tu jednu, jednu otázku na objasnenie sledujete aj otázku zjednodušenia a e, dosiahnutia rovnováhy v boji proti podvodom. Predsedajúca, ďakujem pekne. Takže to boli teraz vyjadrenia e, z jednotlivých e, zástupcov politických skupín. Dám slovo teraz pánovi komisárovi Kalasovi. Ďakujem pekne. Tento druh e, otázok e, je veľmi povedomý a známy, diskutovalo sa o nich aj na Kokobu, aj dnes diskutujeme o týchto problémoch tu a otázka proporcie medzi kontrolou a prijímaním rozhodnutí, to je vždy téma. Ale musím povedať, že my sme zatiaľ na začiatku našej práce. Začali sme už v októbri síce, ale teraz sme už takmer pripravení eh, pripraviť naše závery k e-governance a k eh, zjednodušeným výdavkom, čo by malo byť pripravené do konca februára. Čiže pôvodne bol náš mandát napísaný tak, aby sme monitorovali e, stanoviska a monitorovali cez príjemcov, ako oni vnímajú úlohu fondov a tak ďalej. Takže pôvodne to bol taký akoby postoj, že nemali by sme sa sústrediť e, hlavne na legislatívne zmeny, pretože to je iste jednoduché, ale keď chceme niečo zmeniť, tak sa vždy utiekame k zmene zákonov. Ale tu boli dve veci, na ktoré, boli, ktoré sa dostali na stôl a asi by pripravíme aj nejaký návrh. Tie sa týkajú zmien, ktoré môžu e, odstrániť niektoré z e, prekážok pre zjednodušené zjednodušenie výdavkov, aj otázky štátnej pomoci. To sú všetko e, finančné nástroje a viete si predstaviť, aké komplikovaná téma toto je. Ak chcete položiť veľmi konkrétnu otázku a pripraviť zoznam veľmi konkrétnych e, bodov, ktoré budú zahrnuté v správe. Mám so sebou Moreo Gilanta, ktorý pracuje v DG Regio a pracuje aj v sekretariate tejto skupiny na vysokej úrovni, ale na báze našej skúsenosti práce e, aj s členov tejto skupine, ktorí boli e, zvolení v, za rôzne oblasti, už majú veľa skúseností z e, činností v tejto oblasti. A tí, a ktorých sme teda počúvali, ktorých príjemcov, môžeme vám poskytnúť zoznam rôznych organizácií, vrátane Združenie malých a stredných podnikov, ktoré si vypočuli stanoviska regionov Toto všetko je k dispozícii na našej platforme. My sme sa teda pýtali množstva príjemcov a dostali sme množstvo rôznych prí, príspevkov. Takže pokiaľ ide o dvor auditorov, e, my sme mali aj účastníka z e, dvora auditorov, ktorý sa tiež zúčastnil tejto našej prvej, našej prvej schôdze. Ale predovšetkým my slúžime komisii. To znamená, že naše návrhy sú smerom ku komisii. A čo skoro sa stretnem s pani Gresle, ktorá je členkou výboru Kokobu pretože ona, zastu, ona je, je tou osobou za Kokobu. E, myslím si, že zatiaľ nemáme celkom jasný návrh, čo urobiť s týmto objemom usmernení, ale to, ako e, vyzerá usmernenie a to, aká je tu e, nejednoznačnosť a tá chybavosť, chyba je tak sa, sa politicky sa k tomu disproporčne každý stavia. Jednoducho každý sa strašne desí urobiť, toho, že urobí chybu a všetci sa dívajú na jednoducho na tie riadiace štruktúry na úrovni členských štátov, e, e, komisie a stále každý chce len vysvetliť všetko, len aby neurobil nikto chybu. A v podstate toto je proces, ktorý so sebou nesie množstvo detajlov a to tiež sa dá možno, že ľahko porušiť niečo a tam sa vznikajú väčšie možnosti, že urobiť chybu a toto sú veľmi dôležité politické otázky, čiže tá, to usmernenie a tá požiadavka na ďalšie usmernenie a interpretácie tie prichádzajú jednoznačne zo strany členských štátov a tie chcú robiť viac a potom to príde nakoniec sem e, do parlamentu. A ja som si istý, že keď už budeme viac menej pripravení s našimi návrhmi a ja budem e, pripravený diskutovať aj o týchto veľkých otázkach s vami, pretože sú tam dve ale. Jedna vec e, je, že to sú tie plody, ktoré už sú relatívne nízko alebo sú ľahko na dosah, ale potom sú tu rôzne otázky súvisiace s tým tzv. mekým právom. A to je tiež veľký problém. Súvisí to takisto aj s tou témou goldplatingu, o ktorej budeme diskutovať v júni, eh, keď členské štáty sa snažia ešte viac akoby obmedziť eh, predpisy alebo viac obmedzujúce ich, menia, ich robia. Čiže robia to ešte, ešte lepšie, než to je. Čiže Jedna, je tu veľký problém. Na jednej strane sú príjemcovia a na druhej strane sú tí, ktorí platia peniaze a tí, ktorí platia alebo poskytujú európske peniaze, sa strašne obávajú o to, aby európske peniaze boli použité správnym spôsobom a ako dosiahnuť takú dobrú rovnováhu medzi týmito dvomi, aby sa správne využili prostriedky tak z jednej strany, aby aby teda mohli byť dostatočne skontrolované na jednej strane, ale zároveň, aby tí príjemcovia mali dostatočnú pružnosť. My sme sa, pred, e, sa snažili pred niekoľkými týždňami výrazne zjednodušiť systém udelovania grantov v oblasti vedy a, vedy a určitá kritika alebo odmietnutie toho vlastne prišlo priamo od vedcov. Oni vlastne nechceli tú flexibilitu, oni chceli mať jasne stanovené podmienky, aby sme jasne popísali aj tie oprávnené náklady a podobne. Ďalej v legislatívnom návrhu vidím, že sú tu e, tie možnosti pre zjednodušenie nákladov. Potom je tu ešte aj otázka štátnej pomoci. Ako viete, to je stále veľmi komplikovaná otázka. Štátna pomoc nesmie mariť hospodárskú súťaž. A to tiež sa veľmi dôkladne sleduje z každej strany, v každom návrhu, ale my musíme, je to tiež jednoducho finančný nástroj, musíme s tým žiť ďalej, pokiaľ ide o cezhraničnú. Áno, je to v našom programe e je to v našom programe teda. My pokiaľ ide o lepšiu legislatívu, spolupracujeme úzko s komisiou, s pánom Timmermansom. On na tom pracuje, to je, spadá pod neho lepšia legislatíva. A v tejto úlohe Better Regulation vlastne spolupracujeme spolu s ním. Potom pokiaľ ide o jednotlivé napríklad vrstvy auditov a vo vzťahu k tým, men, tým menším príjemcom, už máme návrhy, ako zmenšiť alebo obmedziť obsah auditu prípade menších eh, dotácií a menších grantov, aby sa nekontrolovalo úplne všetko automaticky, ale aby to bolo skôr nejakým náhodným výborom, aby sme navrhli určitý nejaký prach, od ktorého vyššia podobne. Len sa o tom stále diskutuje. Zatiaľ sme ešte nediskutovali o probléme čerpania prostriedkov z štruktúrálnych fondov alebo miery e, absorpcie či čerpania, to ako si zatiaľ ešte nie je náš mandát, ale podobne ako povedali aj ostatní poslanci, že toto je veľká téma, bo teraz chceme už urobiť niečo naozaj e, seriózne, pretože e, E, zo svojho skromného pobytu, ktorý som tu strávil, vám vymenovať, e, že tu bolo množstvo e, skupín veľmi mudrých mužov, ktoré prišli s návrhmi, ktoré úplne prepadli, zapadli a nikto o nich už dnes nevie. Takže my to, to nechceme postupovať. My chceme, aby to naozaj viedlo k veľkým k k výsledkom, pretože vieme, v niektorých členských štátoch eh, eh, chceli mať z jedného programu, urobili štyri programy, jednoducho programy by zrejme mali byť na úrovni Európskeho parlamentu, aby sa vytvoril určitý mechanizmus eh, výkonu auditu a potom tá otázka usmernenia je veľkou politickou témou, ďalej tá otázka výkonu auditu a kontroly a jednotlivých eh, vrstiev týchto kontrol, aby ich nebolo priveľa. Pokiaľ ide o interoperabilitu systémov IT, určite by sme mohli mať eh, paneurópsky systém IT, ten bol navrhovaný, ale komisia keď eh, urobila verejné obstarávanie a na vytvorenie paneurópskeho systému, Viete čo, to trvá 10 rokov, kým sa konečne niečo také vytvorí a pán európsky systém zrejme nie je realistickým, ale čo sa dá urobiť je aspoň trošku zharmonizovať normy v určitých kľúčových otázkach, aby mohli systémy IT spolupracovať alebo boli interoperabilné. Viete, niekto používa Microsoft, niekto používa Apple a jak sa pamätám, 50, pred 50 rokmi neboli vonkoncom kompatibilné. Teraz už aspoň ako tak e, sú kompatibilné. Už as, pokiaľ sú do toho, je tam množstvo specialistov z IT, ktorí na tom pracujú. Ďalej, keď chcete, neviem, pýtam sa kolegu, či by chcel niečo doplniť, pokiaľ ide o DTEC e, návrhy. We have, uh, we have Mhm. Predsedajúca, ešte tu máme asi 7 až 8 e, e, ďalších otázok, takže mohli by sme teraz e, Eh, zastaviť a požiadala by som kolegov, aby ste boli naozaj veľmi struční, aby sme, keď kladete otázky, aby za jednu minútu, aby sme mali toto stihli aj zodpovedať. Začíname pani Tomášič. Ďakujem pekne. EKR si myslí, že zástupcovia členských štátov by nemali byť vylúčení zo skupiny na vysokej úrovni, ktorá bola vytvorená na zjednodušenie eh, pravidiel pre používanie európskych fondov. Myslíme si, že zastupcovia členských štátov sú práve tí, ktorí poznajú problémy svojich systémov a môžu výrazne prispieť riešeniu. Takže moja otázka, že či plánujete a ak tak ako chcete tieto osoby zahrnúť do vašej budúcej práce. Pani, ďakujem pekne, pani Maletič. Ďakujem pekne, vitajte pán Kalas. Je dobre, že tu ste Chcela by som sa spýtať na to, ako, aké je z toho východisko, pretože vždy hovoríme o zjednodušovaní, vždy veci len z, ešte z, zrobíme ťažšími, takže keby ste nás budete tvoriť len nové úsmernenia a keďže my chceme robiť menej úsmernení, tak vlastne máme problém. Myslím si, že simplification, zjednoduchenie znamená predovšetkým to, že sa budú veci diať iným spôsobom, spôsobom, ktorý je priateľský užívateľovi. To znamená, že by sa mohlo vytvoriť centra výnimočnosti na regionálnej úrovni. Tam by sme mohli prostredníctvom nich e, poučiť aj toho konečného príjemcu, aby, e, kde mu sme všetko vysvetlili, ako to funguje, a nie aby oni sa museli sami dopracovať k informáciám a čo, tým, čo pre nich platí, pretože aj tie predpisy pre štátnu pomoc, to je tak strašne komplikované, že to nemôže jednoducho každý ovládať, ale keby tu boli takéto centra, e, ktoré by spolupracovali s komisiou, možno by napokon sme dosiahli nejaký pokrok. Ďakujem pekne, predsedajúca. Ďakujem pekne. Teraz pán Etrič, máte slovo slovo. Ďakujem pekne. Nož, neľahká úloha, ktorú máte pred sebou. Všetky tieto predpisy a nariadenia sú veľkým, sú s veľmi komplexnými. Vy ste hovorili o 800-stranovej e, knižke s predpismi. Myslím, vy ste hovorili takisto aj zjednodušení a to sa dá z, zabezpečiť len úzkou koheziou, ale kohúšia kohezia znamená, že sa, že sa skončí e, tá v, zvrchovanosť eh, na členov úrovni členských štátov a toto je presne to, čo nechceme. Takže mali by sme sa dívať na zmenšenie vašej 800-stranovej knihy a chcel by som sa spýtať, že či e, koľko myslíte, že strán sa vám podarí z toho vymazať. Ja by som povedal, že už 750 bude dobrý výsledok a čo je váš odhad. Ďakujem pekne teraz pán Hetman na jednu minútu. Ďakujem pekne pani predsedajúca. Ja som sa chcel spýtať, že či pán Kalas si nemyslí, že náš, skupina, či by sa mala E, vlastne v shodnúť iba na tom tzv. mekom práve, pokiaľ ide o ciele, pretože vidím, že toto je práve ten veľký problém. Máme tu rôzne ciele na úrovni Európskej komisie, máme ciele na úrovni jednotlivých e, členských štátoch, máme ciele v prípade operačných programov, všetky ukazovatele, máme predpisy, ktoré sú aj, máme aj manuály, E, ktoré obsahujú, ktoré sprevádzajú jednotlivé operačné programy a teraz sme v situácii, kedy vlastne už tieto e, ciele vlastne sú v takej informačnej tabulke, kde sa im hovorí, že táto investícia bola dopraca, e, urobená z investícií štrukturálnych fondov. Dokonca už máme zadefinované aj to, aké veľké písma majú sa používať na príprave tejto tabulky, takže e, keď sa na to nebudeme dívať z pohľadu príjemcu, ale budeme hovoriť o všetkom, tak obávam sa, že túto e, vojnu prehráme a kľúčovou odpovedou je, že čo urobiť s tým obrovským počtom e, mekého práva, a napokon si myslím, že nejakým spôsobom musíme nájsť východisko zo situácie, v ktorej sme a to ešte budeme musieť odtiaľ sa dostať s zdravým úsudkom, že koľko administratívy ponechať, ktorá je za strukturálnymi fondami. A to je práve moja otázka, že či sa uvažuje o tom, aby vyhral zdravý rozum v tej administratíve, ktorá spravuje strukturálne fondy. Ďakujem pekne. Teraz pani Grefsle, máte jednu minútu. E, grazie. E, eh, Breso. Che l'unico... Ďakujem. Ja myslím, že veci sa dajú naozaj zjednodušiť tým, že vymenujeme jednu osobu, ktorá to bude robiť počas celého legislatívneho procesu. Len to len to a je skutočným expertom. Teda jedna osoba, ktorá by e, odstrihla tú administratívu, ktorú zaviedli kolegovia, napríklad zníženie počtu strán, čo aj 40 strán napíšete, znížime to na 10. Takže jedna osoba by to takto mala na starosti. A hlavná zásada má byť, že nemôžete žiadať o informácie, ktoré neslúžia nejakému účelu. A väčšina informácií, o ktoré sa žiada, sú presne takéto. Zbytočné, nepomáhajú procesu. Potom je tu tá zásada zodpovednosti. Ktokoľvek predkladá projekt má zodpovednosť, ale všetky kontroly ex ante alebo ex post sa musia týkať výsledku a na to sa musíme zamerať. Myslím si, že výsledok je to, na čom záleží. Nie je to, či sú všetky okienka odškrtlúne a či našli všetky, všetko tak presne na chlop. Keď si pozrieme štrukturálne fondy, tak máme štyri nariadenia pre tieto fondy, ale pôvodná to bola, že bude len jeden dokument, pretože išlo podobné fondy a to sa nestalo. Takže ak máte mať jeden dokument, tak nemôžete akceptovať, že sú štyri pretože nakoniec budete mať 5, čiže jeden spoločný a 4 konkrétne. A to je veľmi e, zmetočné pre prevádzkovateľov, lebo nevedia, ktorý platí, tam sú veľké rozdiely medzi textami a podobne. Ďakujem pani predsednička a chcem sa poďakovať aj pánu komisárovi Kalasovi pri práci Želám vám e, veľa úspechov pri tejto náročnej úlohe. Tu chýba jeden dôležitý aktér a tu sa chcem pridať pani Tomašič. Pokiaľ ide o legislatívny postup, my tu spolu rozhodujeme. Rozhoduje aj rada a pri realizácii programov a partnerských dohadov sme shared management. Tam sú členské štáty zodpovedné to znamená, aj tie musia byť tu pri ceste. Keď niekto z vás už zažil trilog, tak vie, že už tam e, zažijete to, čo vždy hovoríme, že ryba smrdí od hlavy, čo je, máme návrh komisie, parlament správy pozmenujúce návrhy a potom to trvá mesiace, roky s meniacimi sa predsedníctvami ja neviem, mesto A chce to, Y hento a už máme len 280 strán pri nariadení. Potom to ide do pracovných skupín rady, tam sú úradníci. A úradníci chcú mať vždy veľmi podrobné predpisy, ktorých sa potom môžu držať, pretože to im urahčuje robotu. Pokiaľ sú skúsení vzdelaní a vedia s tým pracovať. To znamená, keď mám kontinuálnu štátnu správu, tam nie sú problémy, ale kde sa pracovníci stále menia, tam mám problémy, kým sa zapracujú do takéhoto zložitého postupu. A potom na konci reťazca máme príjimateľov zodpovedných za projekt, ktorí sa musia vyrovnať s touto záplavou predpisov a to je nielen tých 880 strán usmernení komisie, spolu, ktoré vypracovala komisia spolu so zodpovednými za radu, ale potom je tam ešte to shared, ten shared management, ktorý to obohatí o vnútroštátne predpisy. A potom, ak má niekto ešte odvahu v rámci kohezie realizovať problém, tomu môžem len zablahoželať. To znamená, že sa musíme zaoberať aj procesnými otázkami, a tým, či tamto nemôže byť transparentnejšie a orientovanejšie na cieľ, aby boli tieto postupy ľahšie zvládnutelné. Chcem ešte povedať, ako člen rozpočto, výboru na rozkontrolu rozpočtu, že našim cieľom nie je mať veľké dielo predpisov. My máme záujem na tom, aby tie prostriedky, európskych daňových poplatníkov, ktoré sú k dispozícii na sledržnosť, boli cieľene využívané, aby postup bol účinný, aby sa ciele realizovali, aby sa s tým obozretne, hospodárne pracovalo. Ak sú tieto zásady dodržané, sme spokojní. Na to nepotrebujeme žiadne monumenty predpisov. Ďakujem, ďakujem veľmi pekne. A posledná otázka, pán Novakov. Nech sa páči. Ďakujem. Som veľmi rád, že počas debaty, ktorú som inicioval minulý rok, sme dostali aj odpovede. Minulý týždeň som sa stretol s príjimateľmi v mojej vlasti a posilnili moje obavy z koheznej politiky. Tu na európskej úrovni vyzerá mechanizmus, povedzme, aspoň priateľne, ale keď idete na nižšiu úroveň, tak vidíte tam e, šikanu, ktorá zne, e, znemožňuje život príjimateľov. Keď idete na lokálnu úroveň, tak tam je život príjimateľov ešte horší, tam sú rôzne požiadavky, povolenia a podobne. Ja myslím, že my tu hovoríme dosť o problémoch, ale hovoríme o riešeniach a výsledkoch. Ja viem, že prvé odhadované výsledky práce boli také, že to bude okolo roku 2018, ale ja si myslím, že to má byť skôr. Nehovorím, že to máme všetko vyriešiť e, dovtedy, ale ak máme nejaké malé riešenia, aj pre niektoré odvetvia len, aj to by bolo rozumné hneď urobiť a dodať ich skôr. Do, monitorujete dôsledne ekoheziu, ako tam do, dosahujú členské štáty ciele a ako štandardné verejné obstarávanie je to tiež súčasťou riešenia. Ako vidíte, pán Kalas, je tu veľa otázok a určite by sme mohli pokračovať v tejto diskusii aj v budúcnosti. Ale teraz vám dám len trocha času na to, aby ste odpovedali na otázky. Poprvé, členské štáty sa zúčastňujú tejto skupiny. Máme tam dvoch štátnych tajomníkov a 5 riaditeľov členských štátov. Aj členské štáty prispievali a ich názory sú tam zastúpené v tejto diskusii. Ako pán Celer povedal, pre členské štáty je to otázka peňazí daňových poplatníkov a ich záujmu, aby sa peniaze používali slušne a správne. Takže preto máme tak veľa otázok, ktoré sa týkajú ďalšieho usmernenia a ďalšieho výkladu. Pokiaľ ide o východisko, tak je to veľká otázka. Určite nechceme dokončiť našu prácu tým, že by sme mali ešte viac usmernení k tomu, ako veci zjednodušiť. A znovu by sme mali veľa papiera. To môžem povedať. Takáto je politická zodpovednosť skupiny. My si myslíme, že my musíme ukázať, ako sa veci menia Áno, koľko strán sa dá odstrániť, ja neviem. Neviem to dnes, ale chcem, že keď budeme mať výsledky, tak ukážeme výrazné zníženie niektorých nariadení dnes alebo zajtra. A má to byť e, na dosah, nie 2018. Naša konečná správa je na rok 2018 ale naše prvé zistenia a závery predložíme tento mesiac komisi dúfam, aby sme videli, čo sa dá urobiť už v malých krokoch. Ja dúfam, že to komisia zobere a, a keď budeme mať legislatívne návrhy, tak to bude trvať dlhšie. Pokiaľ ide o postupy, tak sú usmernenia k postupom a tieto postupy sú presne to, kde auditory nachádzajú najviac chýb, najmä keď ja som riešil absolutória. Už vtedy to bola tá vec, ktorá hovorila o chýbách postupoch a potom sa to má napraviť, ale medzi tým sa už, už k škode došlo. Takže je to z politického hľadiska dôležité vyriešiť, aby sa odstránilo podozrenie. Keď hovoríte o jednej osobe, ktorá by bola zodpovedná za zjednodušenie, tak predpokladám, že pán Timmermans má takúto zodpovednosť za lepšiu reguláciu. On je ten hlavný aktér, ktorý má politickú zodpovednosť a neviem to veľmi presne, ale myslím, že aj komisia je kritickejšia k novým návrhom, k novým nariadeniam a podobne. Ako som už povedal, a ako už povedali viacerí z vás v expertnej skupine, pokiaľ ide o tie väčšie témy, tie zásadné otázky, usmernenia, výklad, e, obohacovanie, to všetko by malo byť, e, čím sa náš prístup kriticky riadi aby sme sa nedopracovali k e, nezvládnutelnej regulačnej džungli, respektíve aby sme ju vyrieš, vyčistili, lebo ju teraz máme. Ďakujem, ďakujem pán Kalas. Vidím, že potrebujeme ďalšiu diskusiu a budeme pokračovať e, v práci s, komis- skupinou. A ako vidíte, my máme teraz vo výbore REGI veľký záujem o túto problematiku, takže ďakujeme a veľa úspechov s vašou snahou. Teraz budeme pokračovať e, hlasovaním v regii. Všetci z nás máme tu karty. Ďakujem. A chcem sa spýtať, sme pripravení začať? Áno? Okay, before, before... Skôr ako začneme, sekretariat spomenul, že za Alde je tu pri, priveľa ľudí. Dobre. Thank you, thank you very much. And uh, we begin with the report of, Mr., of Mrs. Tomašič. Začneme teraz s, s novým nástrojom územného rozvoja v rámci politiky súdržnosti na roky 14 až 20, integrované územné investície a miestny rozvoj vedený komunitou, spravodajkyňa pani Tomašič. Správu predložila v decembri na zasadnutí REGI do lehoty sme dostali 171 pozmenujúcich návrhov. Potom pripravil e, výbor M stanovisko. Spravodajkyňa prichádza aj s viacerými kompromismi. Chcete sa vyjadriť, pani Tomašič, veľmi stručne? Ďakujem veľmi pekne. Vždy som veľmi stručná, pani predsedajúca. Milí kolegovia, komisia, ďakujem vám za spoluprácu, za vaše návrhy aj pozmenujúce návrhy. Naša spoločná práca vyústila do vynikajúcej správy a ďakujem vám za vynikajúcu spoluprácu. Dobre, takže môžeme pokračovať s hlasovaním. Začíname kompromis 1. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Takže teraz prejdeme k pozmeňujúcemu návrhu 39. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa? Prijaté. Takže ideme ku kompromisu 2. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa? Prijaté. Pozmeňujúci návrh 47. Za? Proti? Zdržal sa? Myslím si, že je to zamietnuté, preveríme to. 47. Elektronické hlasovanie, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to zamietnuté. Takže prejdeme k pozmenujúcemu návrhu 49. Kto je za? Kto je proti? zdržal sa, zamietnuté. Pozmenujúci návrh 50 za, proti, zdržal sa. Musíme si to preveriť. 50. elektronické hlasovanie, otváram hlasovanie. Áno, počkám na vás. Končím hlasovanie. Prijaté. Kompromis 3. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa? Prijaté. Pozmenujúci návrh 54. Za? Proti? Zdržal sa? Prijaté. Kompromis 4. Za? proti, zdržal sa, prijaté. Pozmenujúci návrh 62 za, proti, zdržal sa, prijaté. Kompromis 5 za, proti, zdržal sa, prijaté. Pozmenujúci návrh 66 za, proti, zdržal sa, prijaté zamietnuté. 67 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. Kompromis 6 za, proti, zdržal sa, prijaté. Pozmenujúci návrh 79 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. Pozmenujúci návrh 80 za, proti, zdržal sa, prijaté. Pozmenujúci návrh 81 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. Kompromis 7 za, proti, zdržal sa, prijaté. Pozmenujúci návrh 88 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. Pozmenujúci 91 za, proti, zdržal sa, zamietnuté. Pozmenujúci 90 za, proti, zdržal sa, prijaté. 91 za, proti, zdržal sa, prijaté. 92 za, proti, zdržal sa, prijaté. Kompromis 8 za, proti, zdržal sa, prijaté. 94 za, proti, zdržali sa. Je to zamietnuté. 95 za, proti, zdržali sa. Schválené. 96 za, proti, zdržali sa. Je to schválené. 97 za, proti, zdržali sa, to si skontrolujeme. Pozmeňovací návrh 97, otváram elektronické hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to schválené. 98 za, proti, zdržali sa, je to zamietnuté. 99 za, proti, zdržali sa, je to zamietnuté. 100, kto je za, proti, zdržali sa, je to schválené. Kompromis 9, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Teraz prejdeme na návrh MPO 4, kto je za, proti, zdržali sa, je to schválené. Ample 9 za, proti, zdržali sa, to je zamietnuté. Ample 10 za, proti, zdržali sa, je to zamietnuté. Ample 12, kto je za, kto je proti, Zdržali sa? Je to schválené. Pozmeňovací návrh 103. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa zamietnuté. 104 za. Proti. Zdržali sa zamietnuté. 105 za. Proti. Zdržali sa. Je to schválené. Kompromis 10 za. Proti zdržali sa, je to schválené. Pozmeňovací návrh 113, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamietnuté 114, za, proti, zdržali sa, schválené 116 za, proti, zdržali sa, schválené 117 za, proti, zdržali sa schválené, 118 za, proti, zdržali sa, je to schválené, M po 5 za, proti, zdržali sa, to si overíme. M po 5, elektronické hlasovanie, otváram hlasovanie. Končím. Je to schválené. Pozmeňovací návrh 119. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Je to zamietnuté. 120 za, proti, zdržali sa, je to zamietnuté. 121 za, proti, zdržali sa, je to schválené. Kompromis 11 za, proti, zdržali sa, schválené. Ample 11 za, proti, zdržali sa, schválené. 124, kto je za, kto je proti, schválené. Kompromis 12 za, proti, je to schválené. 100 136. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Kompromis 13. My sme dostali žiadosť od EPP o hlasovanie v štyroch častiach. Takže bude hlasovanie o kompromis. Prvá časť tohto kompromisu, kto je za, proti, zdržali sa schválené. Druhá časť kompromisu 13 za, proti, zdržali sa. Musíme si to overiť. Kompromis 13, druhá časť, elektronické hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to zamietnuté. Kompromis 13, tretia časť. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Kompromis 13, štvrtá časť. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Je to zamietnuté. Chcete si to overiť? Dobre, takže kompromis 13, štvrtá časť, elektronické hlasovanie, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to zamietnuté. Prejdeme teraz na kompromis 14. Kto je za? Proti? Zdržali sa, je to schválené. 147, kto je za? proti, zdržali sa, je to schválené. 148, kto je za, kto je proti, zdržali sa, schválené 149, kto je za, kto je proti, zdržali sa, je to schválené 151, e, za, proti, zdržali sa, zamietnuté 100. 52, kto je za, kto je proti, zdržali sa, e, je to schválené. 153 za, proti, zdržali sa, je to zamietnuté. 154, kto je za, kto je proti, zdržali sa, je to zamietnuté. 155 za, proti, zdržali sa, toto si musíme overiť. Pozmeňovací návrh 155, elektronické hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to schválené. 156, kto je za, proti. Zdržali sa, je to zamietnuté. 157, kto je za, proti. Zdržali sa, je to schválené. Kompromis 15. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Je to schválené. 163. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Je to zamietnuté. 164. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Je to schválené. 165 za, proti zdržali sa, je to schválené 166, kto je za, kto je proti, zdržali sa, je to zamietnuté 167 za, proti, zdržali sa, toto si overíme 167, elektronické hlasovanie, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to schválené. 168, je, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa. Je to schválené. Kompromis 16 za. Proti. Zdržali sa. Je to schválené. 171. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa. Je to schválené. Pozmeňovací návrh 1 za proti, zdržali sa, je to schválené. Pozmeňovací návrh 2 za, proti, zdržali sa, schválené. Trojka za, proti, zdržali sa, je to zamietnuté. Štvorka za, proti, zdržali sa, je to schválené. Šestka za, proti, zdržali sa, schválené. Sedmička za, proti, zdržali sa, je to zamietnuté. Osmička za, proti, zdržali sa schválené. Devina za, proti, zdržali sa, je to schválené. Pozmeňovací návrh 9 sme práve odhlasovali, kompromis 17 za, proti, zdržali sa, je to schválené. Pozmeňovací návrh 11 za, proti, zdržali sa, je to zamietnuté. 12 za, proti, zdržali sa, je to schválené. 13 za, proti, zdržali sa, je to schválené. 14 za, proti, zdržali sa, je to zamietnuté. 15 za, proti, zdržali sa, schválené. 16 za, proti, zdržali sa, schválené. 17 za, proti, zdržali sa, schválené. 18 za, proti, zdržali sa, schválené. 19 za, ten odpadá, prepačte. 19 je nerelevantná, takže pozmeňovací návrh 20 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 21 za, proti, zdržali sa, e, schválené. 22 za, proti, zdržali sa, je to zamietnuté. Teraz prejdeme na 24, kto je za, proti, zdržali sa, je to zamietnuté. 25 za, proti, zdržali sa, je to schválené. 28 za, proti, zdržali sa. Je to schválené. Kompromis 18 za, proti, zdržali sa. Je to schválené. 32 za, proti, zdržali sa. Je to schválené. 33 za, proti, zdržali sa. Schválené. 34 za, proti, zdržali sa. Je to schválené a teraz záverečné hlasovanie o celom uznesení. Otváram elektronické hlasovanie. The vote is closed. Končím hlasovanie. A uznesenie je schválené. 37 hlasov je za. Gratulujeme. Môžeme pokračovať ďalším hlasovaním. Stanovisko k absolutóriu za rok 2014 e, vše, Všeobecný rozpočet EU, e, Európska komisia, spravodajkne je pana, pani Maletič, ktorá sa nechce vyjadriť, takže budeme pokračovať priamo hlasovaním. Kompromis 1, kto je za, proti, zdržali sa, je to schválené. Pozmeňovací návrh 2, za, proti, zdržali sa, je to zamietnuté. Kompromis 2. Za, proti, zdržali sa, je to schválené. Kompromis 3 za, proti, zdržali sa, schválené. Pozmeňovací návrh 22 za, proti, zdržali sa, schválené. Kompromis 4 za. Chcete si to overiť? Nie. Kompromis 4 za. Proti. Zdržali sa. Je to schválené. Kompromis 5 za. Proti. Zdržali sa. Je to schválené. Kompromis 6 e, za. Proti. Zdržali sa. Je to schválené. Kompromis 7 za proti, zdržali sa, je to schválené. Teraz pozmeňovací návrh 43, kto je za, proti, zdržali sa, je to zamietnuté. Teraz kompromis 8 za, proti, zdržali sa, je to schválené. Teraz pozmeňovací návrh 53 za, proti, zdržali sa. Je to zamietnuté. 58 za, proti, zdržali sa. Toto si hovoríme. 58 elektronické hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to zamietnuté. Teraz budeme hlasovať o celom stanovisku. Je to záverečné hlasovanie, elektronické hlasovanie, hlasovanie otvorené. Končím hlasovanie. Je to schválené. Stanovisko je schválené. Gratulujeme. Teraz môžeme pokračovať stanoviskom k európskemu semestru ekonomickej koordinácie, ročný prieskum rastu na rok 2016. Ja som spravodajkyňa. Môžeme teda začať kompromisom 1. Kto je za, kto je proti. Zdržali sa schválené kompromis 2. Za, proti. Zdržali sa E, schválené. Kompromis 3. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Je to schválené. Pozmeňovací návrh 18. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Je to schválené. 19. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Kompromis 4. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Je to schválené. Kompromis 5. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Kompromis 6. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Je to schválené. Kompromis 7. Za? Proti? Zdržali sa? Je to schválené. Pozmeňovací návrh 42. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa. Je to zamietnuté. Teraz 43 je stiahnutá, ak som to správne pochopila. A môžeme pokračovať pozmeňovacím návrhom 44. Toto je ústný pozmeňovací návrh. Je niekto proti? Nie. Môžeme hlasovať o 44 s ústnym pozmeňovacím návrhom. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Je to schválené. 45. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Je to schválené. 46 za? Proti? Zdržali sa? Je to zamietnuté. A záverečné hlasovanie elektronickým spôsobom otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. A naše stanovisko je schválené. Ďakujem. We continue now on the, our opinion prepared. Budeme pokračovať stanoviskom pána Kocolina situácia v Stredozemnom mori a potreba holistického prístupu EÚ k migrácii. Pán Kocolino, chcete sa vyjadriť? Nie. Takže môžeme pokračovať hlasovaním. Kto je za, kto je proti, Držali sa schválené. Kompromis 2. Against. Za. To je proti, nikto sa zdržal. Overíme si kompromis číslo 2. Elektronicky hlasujeme. Otváram hlasovanie teraz. Ospravedlňujem sa za to overovanie, ale je to jasne prijaté som asi nevidela dobre, hovorí predsedajúca. Kompromis 3, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Prijatý. Kompromis 5, 4, eh, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Prijatý. Pozvonujúci návrh 29. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržal zamietnutý, 30, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal zamietnutá, 31, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal zamietnutý, 32, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal zamietnutý, kompromis 5, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatý. Kompromis 6, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Prijatý. Kompromis 7, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Prijatý. Kompromis 8, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Prijatý. Kompromis 9, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Prijatý Kompromis 10. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý kompromis 11. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý kompromis 12. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. A teraz hlasovanie o celom návrhu stanoviska pozmenenom znení elektronicky. Otváram hlasovanie teraz. Koniec hlasovania. Práva bola, stanovisko bolo prijaté. Veľmi pekne ďakujem, pekne blahoželom pánovi Kocolinovi. Ďakujeme za dobrú prácu celému výboru. Ja tu mám ešte dve ďalšie pripomienky. Koordinátori sa stretli včera a rozhodnutia vám boli zaslané mailami. Schvalujete rozhodnutia koordinátorov? Áno, dobre, ďakujem. Ešte iba v rámci bodu rôzne, niekto niečo, nie? Dovolte by som len pripomenula, že ďalšia schôdza výboru REGI bude v stredu 16. marca popoludní a štvrtok 17. marca do poludnia. Tiež by som chcela poďakovať e, tlmočníkom. Ďakujem pekne, pekný deň, týmto je schôdza ukončená. That was okay in the end.